Thank you, uh, madam. Ďakujeme pekne, pani Tyson. Teraz dám slovo poslancom podľa zoznamu rečníkov. A ako prvý dostane slovo pán David Kaza v mene EPP. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. A vážna pani vymenovaná komisárka, vo eh, svojom úvodnom slove ste zdôraznili otázku vytvárania pracovných miest, e, ktorá musí byť kľúčovou prioritou novej komisie. 26 miliónov ľudí je nezamestnaných a vrátane miliónov i mladých. To je jednoducho nepriateľná a neúnosná situácia. Podpora úsilia boja proti nezamestnanosti je naozaj kľúčové vo svojom portfóliu. Máte viacero rôznych nástrojov, ktoré sú zamerané práve na toto e, boj proti e, nezrovnalostiam v úrovniach zručnosti, taktiež mobilizácia finančných nástrojov, e, podpora mobility a tak ďalej. Toto všetko znie veľmi dobre, ale tí, ktorí chcú pracovať, to jednoducho nestačí. Musíme mať aj dostatok pracovných miest. Zaujímalo by ma, aké má plány komisia v snahe vytvoriť dostatočné predpoklady na maximalizáciu pracovných príležitostí. Ďakujem. Ďakujem za vašu otázku. Myslím, že naozaj je. Prepačte, chcela som hovoriť po holandsky, takže myslím si, že je to veľmi dôležité, čo ste teraz povedali. Tvorba pracovných miest je naozaj viac ako len práca e, na strane zamestnancov, pracovníkov, teda tí ľudia, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú e, príslušné zručnosti. Musíme sa zamerať aj na stranu poskytovateľov práce, trhu práce, tak aby to... Sme musíme pracovať teda na strane ponuky aj doputy. A Jean-Claude e, Juncker v svojich pokynoch hovorí, že tieto dve možnosti sú pripravené, existuje to, máme program pre pracovné miesta, rast, demokratickú zmenu a e, Musíme praviť, spraviť všetko preto, aby táto komisia zabezpečila väčší rast, väčšie investície. Samotný rast nestačí. Musíme sa starať o to, aby tento rast priniesol aj pracovné miesta, ale rast potrebujeme. Jean-Claude e, Juncker preto hovorí o investičnom programe v hodnote 300 miliárd. Hovorí sa o mnohých iniciatívach, ktoré sú oznámené, a majú sa realizovať, aby došlo k rastu, teda robiť treba viac v oblasti výskumu, inovácií, Musíme sa snažiť znížiť mieru regulácie, prekonať rôzne právne a iné prekažky, ktoré ľudí odrádzajú. Toto všetko musíme znížiť, musíme teda stimulovať a postarať sa o to, aby zavial duch podnikateľstva, aby bola dôvera, stabilita, aby ľudia mali chuť investovať. A okrem toho musíme sa postarať o rozvoj kapitálového trhu, aby investori mali možnosť prístupu na trh. A toto sú podľa mňa veci, ktoré musíme udržať v rovnováhe. To znamená, dopyt a ponuka musia byť zosúladené. A takto dokážeme zabezpečiť trhové sociálne hospodárstvo, teda rast, ekonomický rast so súčasným zabezpečením sociálnych potrieb. Ďakujem. Uh, I'll give the floor to you. Teraz dostala slovo pani Jutta Steinbrück v mene SAD. Dobré ráno, pani Tyson. Vítam vás v mene Európskej socialistov a demokratov eh, tu medzi nami. Ľudia v Európe aj my očakávame, a to oprávnenie, eh, že eh, sa dumping v oblasti občanskej súťaže a najlacnejšie pracovné miesta, že sa postupne odstránia sociálny dumping, ilegalita a zneužívanie pracovníkov sú žiaľ e, denodenným fenoménom. Predseda komisie Juncker sa zaviazal k konzekventnej aplikácii a vykonaniu potrebnej analýzy slabín e, súčasne platnej smernice o vyslovení pracovníkov. Chcem sa vás opýtať, e, ktoré sú podľa vás špecifické problémy pri tomto vysielaní pracovníkov a čo konkrétne chcete urobiť preto, aby pracujúci ale aj e, naše regionálne hospodárstvo, teda podniky, dokázali sa vysporiadať a chrániť sa pred e, týmto dumpingom a pred e, nezákonnými podmienkami na trhu práce. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Áno, e, otázka zamestnancov a ich e, vysielanie, ich ochrana sú veľmi citlivá vec. To najdôležitejšie, čo sa musí stať, je, aby sa rešpektovali pravidlá, predpisy. Vidíme, že e, ochrana pracovníkov nie vždy takto funguje. Robili sme analýzu, e, ktorá vychádzala zo smernice o vysielaní pracovníkov. Vidíme, že veci musíme robiť aj inak. A tu väčšina v tomto parlamente tiež rozhodla a povedala, že v prvom rade musíme mať novú smernicu, ktorá bude upravovať túto oblasť. Takže musíme sa postarať o to, aby sa smernica aj efektívne uplatňovala, dodržiavala, aby jej nové nástroje umožnili boj proti zneužívaniu, boli aj efektívne vyuč- využívané a ide o to, aby štátna správa v jednotlivých členských štátoch tieto predpisy dodržiavala a uplatňovala a potom uvidíme, ako to všetko funguje v realite. Uvidíme, či je príslušná smernica správne implementovaná a aj správne uplatňovaná, či funguje, či nám umožnila vyriešiť problémy. Preto, a to je vec, kde musíme zatiaľ urobiť vyhodnotenie, aby sme videli, či pôjdeme ďalej a čo musíme ešte urobiť. Okrem toho máme smernicu o vysielaní, ktorá je odvodená od základnej smernice a vieme, že sú tam veci, ktoré spôsobujú problémy. Sú tam veci ako základné pojmy, napríklad čo je minimálna mzda, minimálny tarif a podobne. A ak budeme vedieť, čo sú problémy, tak musíme mať odvahu to vyhodnotiť a zistiť, či základná smernica E, si vyžaduje reformu alebo nie. To znamená, najprv musíme príslušnú le- legislatívu implementovať, posúdiť, ako funguje a keď nefunguje, tak musíme sa snažiť tieto základné veci v základnej smernici vyriešiť tak, aby to fungovalo. To znamená, že potom by sme sa dostali aj k práci na smernici o vysielaní pracovníkov. Uh, Antia McIntyre ako zastupkynia ECR, nech sa páči. Ďakujem, pani Tyson, sedím tu v mene skupiny ECR. Môžem povedať, že nás veľmi teší, že ste eh, tu medzi nami dnes ráno. Eh, koncom funkčného obdobia minulého parlamentu sme schválili správu ktorá nesie názov Ako môže Európska únia prispieť k vytvoreniu priaznivého prostredia pre podniky, podnikateľov a startupy na vytváranie pracovných miest. Je to iniciatíva e, výboru pre zamestnanosť a e, jeden z aspektov, na ktorý poukazuje, je nedávny trend firiem, e, ktoré obracajú výrobu a služby späť do Európy. A tiež to, aké si to prináša pre trh zamestnanosti. Teda domnievame sa, že je tu obrovská príležitosť e, zrýchliť e, tento e, trend spätného návratu a tým aj návratu pracovných miest. Hovoríme tu o možnosti vytvorenia jednotného kontaktného miesta, aby naozaj podniky mohli využiť tento návrat výroby a služieb späť do EÚ. Chcem sa vás opýtať, ako vy vidíte úlohu komisie v tomto procese opätovného návratu pracovných miest späť do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pani McIntyre. Musíme sa postarať o to, aby sme vytvorili lepšie podnikateľské prostredie v Európe. Ak chceme, aby prišli pracovné miesta, tak musíme zabezpečiť, aby sa pracovné miesta tvorili nielen v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore. A to znamená, že potrebujeme vyvolať investície, príťaž, musíme spraviť investície príťažlivými, aby sa podniky ďalej rozvíjali, musia mať priestor na to, aby si aby sa odvážili prijať nových zamestnancov. To znamená, všetko musíme povzbudzovať k rastu a všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, musíme využiť, pretože sa nedá povedať, že máme len jeden sektor, jednu oblasť, kde sa zameriame, pretože tento problém je viacrozmerný problém a všetky prekážky, ktoré existujú, všetky E, prekážky, ktoré brzdia podniky v raste, v rozvoji alebo im bránia v začínaní svojej činnosti. To všetko musíme odstraňovať a ja si myslím, že musíme pracovať aj na administratívnom zjednodušení a tam vytvorila komisia celý súbor nástrojov, postupov, ktoré by mali viesť k tomuto cieľu. Posúdime všetky právne predpisy skôr, než prídeme s novým návrhom práve z tohto pohľadu. Takže musíme posúdiť a vyhodnotiť uznesenia, rozhodnutia, ktoré sme prijali. To je ďalšia dôležitá vec. Toto je vec, ku ktorej ale musíme mať odvahu, musíme mať otvorenú mysel, aby sme sa venovali aj otázkam, povedzme, ochrany zamestnania, ochrany zamestnancov, pracovníkov a k tomu potrebujeme odvahu. Musíme otvorene povedať, čo treba ochraňovať, budeme chrániť a musíme sa pozrieť aj na to, či všetky predpisy, ktoré máme, aj potrebujeme a musíme to, čo máme, prispôsobiť tomu, aby podniky mohli efektívne pracovať, bez toho, aby sme ohrozili ochranu, ktorú poskytujeme. Je toho veľa, čo by som chcela povedať, ale za dve minúty sa toho veľa nedá stihnúť. Takže chcem povedať, že musíme spraviť všetko preto, aby sme vytvorili lepšie podnikateľské prostredie, pretože inak nebudeme mať viac pracovných miest. Marian. Ďakujeme pekne. Marian Harkin ako zastupkynia Alde. Nech sa páči. E, ďakujem, pani dezignovaná komisárka. Veľmi ma teší, že vás tu môžem privítať aj v mene skupiny Alde. E, vo vašom písomnom liste parlamentu ste uviedli, že doteraz sme nesplnili mnoho rôznych cieľov stratégie 2020 pokiaľ ide napríklad ciele týkajúce sa sociálneho vylúčenia a zamestnanosti, to ešte nie je splnené. A dnes ráno ste citovali jean Junkera, Junckera, ktorý e, sa vyjadril, že musíme čeliť sociálnym dopadom e, našich krokov vzhľadom na ciele stratégie 2020, tie sú prepojené s európskym semestrom. Aké úpravy alebo zmeny sú podľa vás potrebné v európskom semestri na to, aby sme pomohli naplniť ciele do roku 2020, ako napríklad e, ďalšie sociálne ukazovatele, e, taktiež posilnenie ich uplatňovania v praxi taktiež väčšieho zapojenia Európskeho parlamentu do tohto procesu, alebo akékoľvek iné návrhy, ktoré by ste možno chceli sama predniesť. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ide o veci, ktoré sú naozaj navzájom prepojené a musíme sa postarať o to, aby, sme, aby náš semester bol sociálnejší. To vyplýva aj zo zásad e, predsedu komisie Junckera. A je to vec, ktorá sa týka najmä môjho portfólia. Čo môžeme spraviť v semestri na to, aby sme posilnili ciele 2020, aby bol semester sociálnejší? Myslím si, že tu máme rôzne možnosti. Máme nielen možnosti, ale aj úlohy, ktoré musíme splniť v nadchádzajúcom období. V oblasti sociálnych ukazovateľov máme ukazovatele, ale tieto sa riešia tak troška rigidne ja nie sú také pomocné ukazovatele. Riadíme sa s možno nimi, ale nám veľmi nepomáhajú dostať sa ďalej. Musíme vyvinúť úsilie na to, aby sme to zlepšili a to aj hovorila tá skupina e, budúcich komisárov, ktorá sa týmto zaoberá. Chceme dať sociálnym ukazovateľom väčšiu váhu a ja mám tu má na mysli práve, aby sme sa pozreli na to, či môžeme tieto ukazovatele dostať na tú istú úroveň, ktorú, ako máme pri ukazovateľoch na makroekonomickej úrovni. To znamená, že ak by sme videli tu na nejaký problém, aby sme mohli urobiť hĺbšiu analýzu, aby sme mali oveľa väčšie znalosti o tom, čo sa deje v členských štátoch. A to by sa malo premietnúť aj v odporúčaniach špecifických pre tú ktorú krajinu. Druhá vec, ktorú musíme urobiť v tomto semestri, je zväčšia zaangažovanosť sociálnych partnerov. Veľa sa z tomto spravilo, ale e, v oblasti zodpovednosti členských štátov. Musíme získať impuls, hybnosť, musíme poskytnúť iné rady, usmernenia, aby členské štáty vedeli, e, kam smerujeme, čo chceme dosiahnuť a môžeme aj parlament lepšie zaangažovať Robíme teraz spoluprácu v oblasti prehľadu ročného rastu, ale potrebujeme väčšiu zaangažovanosť parlamentu a ja myslím, že sa to dá veľmi dobre robiť. Máme ja nie makroekonomický dialog, e, každoročný týždeň. Môžeme hovoriť o mnohých oblastiach, ktoré sú dôležité, ale hlavne sa musíme navzájom počúvať, aby sme každý nástroj optimálne využívali. Thank you. I'll give the floor. Teraz e, Rina Roňakári v mene GUNGL. Dobré ráno, pani Tyson. Aj ja vás tu srdečne vítam. E, ďakujem vám za vaše veľmi zaujímavé úvodné slovo. Chcela by som sa vyjadriť e, k hlavným výzvam na trhu práce. Vidíme čoraz viac, že pracujúci musia čeliť tlaku Niekedy musia pôsobiť ako falošní živnostníci, musia si vytvoriť živnosť tak, aby zamestnávateľ nemusel riešiť otázky ako napríklad materská dovolenka. Jeden zo sektorov, ktorý je najviac posunutý týmto fenoménom, je eh, sektor leteckej dopravy. Mali sme konferenciu, na ktorú prišli piloti a tí sa vyjadrili, že kvôli tomuto fenoménu sú vystavení takému stresu, že to má dopad na bezpečnosť letov, pretože stres eh, v práci s tým eh, bezprostredne súvisí. Preto sa chcem opýtať, čo presne chcete urobiť eh, s týmto javom falošných živnostníkov, a aké konkrétne kroky chcete prijať na to, aby letecký personál pracoval v vhodných podmienkach. Van valse zelfstandigen, van zelfstandigen, dat is inderdaad... E, samostatne zárobkovo e, činné osoby sú naozaj tá oblasť, kde potrebujeme také zákony, ktoré sa nedajú zneužívať. Musíme proti tomu bojovať. V prvom rade členské štáty musia sa postarať o to, aby ich zákony boli rešpektované a uplatňované. A určite sú v spoločnosti oblasti, kde sa vyvíja tlak na ľudí, aby sa stali živnostníkmi SZČO, ale môžeme sa tomuto venovať. Proste, a ľudia často nemajú uh, uh, ako z tohto uniknúť, pritom máme zákony o tom, čo definujú, čo je SZČO a čo je zamestnanec. A máme presné predpisy, ktoré to usmerňujú a preto členské štáty sa musia postarať o to, aby sa dodržiavali. Máme my na európskej úrovni povinnosti? Áno, v prípade cezhraničných e, situácií a Máme situácie samozrejme, kde sú ľudia deklarovaní falošne ako SZČO. To znamená, že máme nedostatky v zákonoch, ktoré sme pripravili na európskej úrovni. Vy ste tu spomenuli niektoré z nich, ochrana tehotných žien a podobne a podobne. A to znamená, že ani európske zákony sa nedodržiavajú a dochádza k podvodom. A sproti tomu musíme bojovať. Máme platformu v Európe na boj proti čiernej práci. Myslím si, že aj to s tým súvisí. A ja som presvedčená, že musíme vyvinúť ešte väčšie úsilie, aby sme dobre spolupracovali s členskými štátmi a získali prehľad o tom, aké mechanizmy sa používajú na to, e, aby sa mohla práca deklarovať ako živnostnícka činnosť a kedy sa chápe za zamestnanie. To znamená, že musíme vyvinúť veľké úsilie a ja som určite na strane tých, ktorí potrebujú ochranu pred zneužitím. Ďakujeme pekne. E, teraz pani Jean Lambert, mene zelených. E, ďakujem, pani predsednička. Srdečne vás vítam, pani Tyson, aj v mene našej politickej skupiny. E, chcela by som tiež nadviazať na tému vytvárania pracovných miest na to, čo ste hovorili o tom, že musíme podporovať vytvorenie uzrateľnej Európy, pretože z pohľadu z skupiny zelených e, poverovací list, ktorý vám odovzdal predseda Juncker, neobsahuje žiadne konkrétne priority o e, vytváraní udržateľných, miestnych, kvalitných pracovných miest, e, a taktiež ekologizácia nášho hospodárstva a taktiež vytváranie predpokladov pre využívanie sociálnych výhod. Teraz zaujímalo by nás, ako chcete vy presadzovať ekologické pracovné miesta a celú túto agendu v novej komisii, najmä v súvislosti s balíčkom rastu a investícií napríklad. A či by ste mohli uviesť tri konkrétne kroky, ktoré naozaj chcete prijať a ktoré budete vnímať ako prioritu. Ďakujem. No, thank you well, Um, and... Ďakujem. Zelené pracovné miesta sú e, naozaj e, mimoriadne dôležité. Vidíme, že v mnohých sektoroch e, sa strácajú pracovné miesta. Nemali by sme byť naivní a tváriť sa a myslieť si, že tieto pracovné miesta sa objavia niekde inde. Žijeme preto spoločnosti, ktorá prechádza veľkým prerodom. Zaznamenávame problémy s energiou, musíme byť orientovaný na znižovanie emisí uhlíka, uzrateľný a to musí byť e, našim hlavným princípom v rozhodovaní o tom, ako sa bude v budúcnosti postupovať. A to sa musí pretaviť aj do politiky zamestnanosti. Musíme umožniť e, takýto prerod aj na trhu práce. Musíme umožniť tým, ktorí sú na trhu práce, tí, ktorí prišli o prácu, alebo mladí ľudia, ktorí sa ešte len pripravujú na vstup na pracovný trh, aby mali vhodné zručnosti, nastúpiť do týchto nových e, odvetví, do nových firiem, musíme naozaj vyvinúť skutočné úsilie v kontexte vzdelávania odbornej prípravy, musíme zabezpečiť e, dostatočné zručnosti pre týchto ľudí, iniciatívy, ktoré už prebiehajú v súvislosti s oznámením o novej ekonomike, o zelených pracovných miestach. Toto všetko vôbec nie je okrajové, je to e, kľúčové pre takúto spoločnosť, ktorá je v prerode, musíme byť odvážni investovať do inovatívnych projektov, musíme mať takúto odvahu aj experimentovať a využívať nástroje, ktoré sú k dispozícii v tomto smere. Ďakujem. Ďalej nasleduje pani Laura Aga, mene EFDD. Grazie, prezidenti. Grazie. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička vážení kolegovia a kolegyne, pani Tyson, veľmi dobre viete, že e, v niektorých e, krajinách sú naozaj veľmi zložité pravidlá, ktoré e, spôsobujú to, že ľudí, ktorí nenajdu zamestnanie, nemôžu žiť dôstojne a vlastne nemajú ani povolenie na pobyt, kým si ho nevybavia alebo kým nenajdu novú prácu a vlastne takýmto spôsobom podmienujú aj kvalitu života a ohrozujú zábezpeky na sociálnej úrovni pre takéto osoby. Treba si uvedomiť, že tento nástroj je veľmi negatívny, najmä v období krízy a úsporných opatrení vidíme, že Európa sa vzdialuje navzájom od seba v mnohých regiónoch. Dokázali by ste odporučiť to, aby všetky krajiny mohli zabezpečiť eh, právo eh, pobytu a občianstva pre všetkých, ktorí majú záujem a zároveň eh, v rámci vašej pôsobnosti je veľmi dôležité, aby v tomto citlivom momente, v ktorom práve žijeme, ja sa tu chcem ja chcem sa naozaj ako dokážeme obnoviť eh, dôveru občanov. Pretože eh, občania potrebujú zábezpeky a potrebujú mať možnosť dôverovať tomu systému, ktorý sme pre nich vytvorili. Ako to získať naspäť? Ehm, Ďakujem. Zabezpečenie minimálnej mzdy, mzdy, z ktorej sa dá vyžiť, z môjho pohľadu v 21. storočí naozaj je samozrejmosťou. Musíme to ľuďom zaručiť. Naša spoločnosť musí podporovať ľudí, aby neváhali od zodpovednosti. Tí, ktorí z nejakého dôvodu nie sú schopní e, splniť bežné očakávania, by mali byť chránení a minimálna mzda je v tomto smere veľmi dôležitým nástrojom ak by som teda mala e, ja rozhodovať o dianí v členských štátoch, e, zviedla by sa podľa mňa minimálna mzda vo všetkých členských štátoch EÚ. Ale na európskej úrovni nemáme takúto kompetenciu. Máme isté e, zmluvy, isté pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. Myslím, že z európskej úrovne by sme mali stimulovať, ale nesmieme nič predpisovať členským štátom. Musíme jednoducho iba vytvárať preto podnety a to aj robíme v konkrétnych odporúčaniach členským štátom napríklad. Zvažujeme, ako bojovať proti chudobe, proti sociálnemu vylúčeniu. To je jeden e, z nástrojov, ale nestačí to samo o sebe. Ani samotná minimálna mzda nestačí. Musíme e, sa snažiť e, aktivizovať ľudí, musíme do nich investovať, musíme zabezpečiť dostatok príležitostí na to, aby sa dostali z chudoby, aby sa vrátili na pracovný trh. A keď sa pozeráme na minimálnu mzdu a ostatné aspekty, ktoré s tým súvisia, musíme sa postarať o to, aby minimálny príjem nebol iba páscov. Nechceme, aby pracujúci ostal zaseknutý iba na tejto úrovni. Musíme zabezpečiť rovnováhu medzi príjmom, ktorú, ktorý ponúkame a taktiež medzi stimulmi, tak aby človek, ktorý sa vráti na pracovný trh, aby bol naozaj motivovaný. Môžeme v Európe vyvíjať úsilie zamerané na podporu členských štátov e, vo vytváraní referenčného rozpočtu. A to je napríklad jedno opatrenie, ale nemôžeme nič predpisovať členským štátom, aby zavádzali minimálnu mzdu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Fontuli, zmene nezaradených. Lines. Prosím, dodržiavajte vymedzený čas. Dvoje Δύο témata sa θα ήθελα Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážená pani dezignovaná komisárka, dve témy, ktoré by sme chceli otvoriť a ktoré treba zobrať do úvahy. A potrebujeme špecifickú odpoveď v prvom rade, aké špecifické legislatívne a nelegislatívne iniciatívy príjmete, tak aby ste na trh práce dokázali zaradiť opäť aj ľudí, ktorí majú osobitné problémy a Ide o ľudí s osobitnými potrebami a tie sú najväčšími obeťami hospodárskej krízy. Veľmi veľa ľudí, ktorí majú čiastočnú invaliditu, nemajú lieky, nemôžu e, sa liečiť v nemocničnej starostlivosti. Ľudia, ktorí majú rôzne psychické problémy, e, nemôžu byť súčasťou celoživotného vzdelávania, ale potrebujú vzdelávanie, potrebujú prácu, potrebujú zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť. Ďalej hovorili ste aj o e, zjednotenom trhu práce pre Európu a o mobilite Eh, viete, že to môže spôsobiť masívnu vnútornú imigráciu eh, v Európskej únii z krajín na juhu, ako je Grécko, do krajín na severe a iných krajín eh, najlepší vedci, najlepšie mozgy nám odídu a poď do iných krajín a ten rast, ktorý očakávame, ako ho môžeme dosiahnuť v krajine, kde sa všetci snažia utiecť a chcú pracovať niekde inde. Ako chcete takýto problém vyriešiť? Ďakujem pekne, vážený kolega treba povedať, že mám naozaj veľmi málo času, aby som vám mohla odpovedať. Takže to, čo môžem povedať o znevýhodnených občanoch a občanoch, ktorí majú eh, ťažkosti eh, rôzneho druhu pri umiestnení sa na trhu práce. No, treba predovšetkým povedať, že je naozaj dôležité, aby sme eh, pracovali tak, že je dôležité podporovať tých, ktorí majú istý talent a hľadať vlastne rôzne možnosti, rôzne potenciál osôb. Každý má istú e, možnosť, isté uplatnenie. E, to znevýhodnenie sa týka len jednej oblasti života. Tie ostatné sú k dispozícii a sú možné. Je naozaj dôležité, aby sme využili tie možnosti, ktoré máme, a aby sme sa vyhli diskriminácii na trhu práce. Je naozaj veľa rôznych osôb, ktoré hľadajú prístup e, na trh práce. Sú to aj osoby so znevýhodneným a musím povedať, že ja som plne k dispozícii dispozícii, aby som vám v tomto smere pomohla. Ehm, môžem odkazovať na dokument OSN, v rámci ktorého sa vytýčujú základné práva osôb so znevýhodnením, a treba si tento dokument pozrieť, je k dispozícii. No a zároveň treba sledovať, ako sa tento dokument môže uplatňovať nielen u nás, ale aj v iných častiach sveta. Žiada sa tu väčší prístup pre osoby so znevýhodnením. Ehm, bola tu eh, podpora pre tento dokument aj zo strany Európskeho parlamentu a na, naozaj na tejto téme pracuje aj Európska komisia. Je naozaj dôležité, aby sme vytvorili autentický jednotný trh eh, nielen pre produkty a služby, ale aj pre produkty a služby, ktoré používajú osoby so znevýhodnením. Tieto produkty a služby mali byť menej, eh, teda viac dostupné a menej drahé. Čo sa týka ešte mobility, tak treba povedať, že mobilita vždy bude viesť istým a čiastočným migračným tokom. Áno, to je možné, že takýmto migračným tokom dôjde, ale my hovoríme o mobilite práce. To je niečo, čo chceme v podstate podporovať to je pozitívne pre firmy aj na individuálnej úrovni, aj na mikroekonomickej úrovni, ale je to dobré aj pre celý trh, eh, celú, celú ekonomiku ako takú. Keď sa na to pozrieme na mikroúrovni, ale aj na makroúrovni, je to naozaj niečo dobré, podporuje to Európu a ja to podporujem tiež. Thomas Mann, EPP, nech sa páči. Frau Pani kandidátka, drahá Marianne, 20 rokov si bola poslankyňou Európskeho parlamentu, bola si jednou z nás a vždy si neustále dokazovala, aké dôležité je, aby občan pocítil pridanú hodnotu e, Európy. E, vidíme to teraz v oblasti 5 e, miliónov nezamestnaných mladých. Vyslali sme signál, že chceme, aby sa rýchlo znižovala nezamestnanosť. Máme predsa napríklad iniciatívu za ruka mládeže a Jean-Claude Juncker e, tiež si zanúbil ako prioritu prekonanie tejto krízy. Čo môžeme očakávať od komisárky Tysonovej, aby sa naozaj využil plný potenciál e, tejto novej iniciatívy pre mládež? A čo môžeme urobiť najmä na úrovni členských štátov? Ako ich môžeme primať k tomu, aby tých schválených 6 miliard eur naozaj sa aj využilo? sú problémy s prerozdeľovaním, chyba tam efektívnosť, alebo sú štátne orgány príliš lenivé a nie sú ochotné konať možno. Ako to, prosím, vnímate? Ehm, Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Mann. Keď hovoríme o nezamestnanosti mladistvých, tak naozaj Európa a tých 5,7 milióna mladých ľudí, ktorí sú bez práce, alebo tých 7 miliónov ľudí, ktorí nemajú žiadnu odbornú prípravu, to je to, čo pred nami stojí v Európe. Tým sa budem rýchlo zaoberať. Máme Youth Initiative, iniciatívu mládeže, kde sú prostriedky uvoľnené. A ako je možné, že tieto prostriedky nie sú ešte využité? Musíme vytvoriť záruku pre mládež, a musíme vychádzať z angažovanosti postojov členských štátov, aby sa mohli postarať o to, že mladí môžu získať prístup na trh mráce a potom sa musia postarať o to, aby, ja neviem, 3-4 mesiace po skončení školy, ak ešte stále nemajú prácu, aby sa dostali do nejakého prípravu, odbor, e, program odbornej prípravy, aby si ľahšie našli zamestnanie. Na to musíme sa zamerať a členské štáty, ktoré nevyužívajú iniciatívu mládeže, sa musia zamerať na vlastnú legislatívu upravujúcu trh práce, aby mohli zabezpečiť hladký prechod mladých zo školy do zamestnania. Pokiaľ ide o iniciatívu mládeže a čo môžeme urobiť na to, aby sme e, my ako európske inštitúcie niečo spravili, my sme spravili veľké úsilie na získanie finančných prostriedkov a je na členských štátoch, aby v roku 2014 predložili racionálne pláce. Je ešte niekoľko štátov, ktoré to nespravili a musíme im pomôcť a služby komisie to aj robia. Naozaj snažíme sa robiť semináre na výmenu najlepších skúseností, najlepších postupov, aby sme sa oboznámili s tým, ktoré programy fungujú, ako ich potom ďalej uplatniť inde, aby sme E, ich čo najlepšie využili. Žiaľ Bohu, sa vypol mikrofon, takže nepočujeme. Sean Simon od Socialistov a demokratov, nech sa páči. Ďakujem pekne. Diskutujúc alebo tá teda reagujúc na tému e, dislokovaných pracovníkov, pán predseda komisie Juncker bol veľmi jasný v tom, že e, odmienu smernicu a odmietol teraz, nie niekedy v budúcnosti, keď sa budeme pozerať na e, smernicu uplatňovania, ale pritom vy e, aj dnes e, vo svojich písomných odpovediach aj vo vystúpení ste boli pomerne vágna, keď ste hovorili o tej smernici pre presazovanie, ktorá absolútne nenaplňa tú základnú tému, že ten, tento pozmenenie Viking La Valve zásadne oslabili im právny základ pôvodnej smernice a práve preto potrebuje zásadnú revíziu, ak chceme dosiahnuť nejaké zmeny. Môžete teda jednoznačne povedať, či už teraz E, porušujete Junckerov slúb, ako revidovať pôvodnú smernicu. Ak áno, e, dal vám k tomu povolenie, alebo je to medzi vami rozdiel. Ak nie, a chcete tento slúb dodržať, čo presne myslíte slovami targeted review? Nemala by tu byť plná revízia, pretože čiastočná revízia je jednoducho len dymový signál a dymová clona pred e, skutočným cieľom. Ďakujem za túto otázku, takže môžem ďalej vysvetliť to, o čo mi ide. Teraz máme schválenú e, smernicu o vykonávaní, o presadzovaní a teraz sa musíme postarať o to, aby bola efektívne implementovaná, uplatňovaná, aby sme dosiahli zlepšenie, ktoré chceme. To znamená že napríklad pri vysielaní pracovníkov sa dodržujú e, pravidla, na ktorých sme sa dohodli. Po druhé, potom to vyhodnotíme a zistíme, či musíme urobiť ešte niečo viac, či musíme niečo k tomu pridať. Pokiaľ ide o ďalšie kroky, tak sa musíme zaoberať v prvom rade tým, aké sú pravidlá, ako sa uplatňujú, aké sú právne predpisy, ako sa uplatňujú, ak sa neuplatňujú alebo zle uplatňujú, prečo, čo sa má zlepšiť, aký je pravidlo nesprávne, ak je predpis nesprávny, čo treba na ňom zmeniť. To znamená analýza a vyhodnotenie na základe zistení a potom na základe posúdení a na základe dobrých spoločných brainstormových sedení so všetkými zainteresovanými stranami dokážeme pripraviť dobrý právny predpis, dobrú smernicu. A tak chcem postupovať aj pri tejto smernici. Nebojím sa prepracovania, ja viem, že je to citlivé, ja viem, že to môže znamenať niekedy aj otvorenie možno ako keby pandorinej skrinky ale musíme sa nájsť tú odvahu a zaoberať sa skúmením jednotlivých častí a to, čo treba zmeniť, zmeniť. Ale pokiaľ ide o zásadu vysielania, tie zásady nechcem ohroziť alebo spochybniť. Ale e, keď hovoríme o vysielaní pracovníkov do iných e, členských štátov, tak to je zásada, ktorú nikdy nespochybňujeme. Ani predseda Juncker to nespochybuje ale musíme sa zaoberať oblastiami, ktoré sú problematické, aby sme videli, či musíme upla- upraviť legislatívu, ktorá upravuje vysielanie pracovníkov, ale ako som povedala, najprv vyhodnotiť, takto najprv vykonávať, vyhodnotiť a ak je to potrebné, tak potom začať znovu pracovať na smernici 86, 96. Eh, Ďakujem. Ďakujem pekne Arne Gerike z ECR. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani Tyson. Čo môže Európa urobiť pre udržateľný demografický vývoj? Máte v pláne eh, lepšie koordinovať národné politiky rodín a keď sa chcete angažovať v oblasti boja proti diskriminácii, eh, keď chcete mm, toto podporiť vnútorný trh a taktiež konzekventnú politiku naklonenú rodinám, aby ste vytvorili e, podporu európskej politiky rodiny, tak ako e, to je aj v záujme Jean-Claude Junckera. Hovorili ste o sociálnej ochrane. Podporujete európskych rodičov tým, že budete podporovať novú pracovnú kultúru Európy. Máte v pláne prijať opatrenia proti stresu, e, syndromu vyhorenia, a taktiež stresu na pracovisku. Aké konkrétne opatrenia chcete prijať v rámci Európskej smernice o práci? Vnímate ochranu nedele ako dňa pokoja, ako aspekt e, tejto smernice o vysielaní pracovníkov a ak nie, prečo? Ďakujem. Položili ste celý rad otázok a ja sa pokúsim na ne odpovedať, alebo aspoň na väčšinu z nich čo budeme robiť v e, oblasti rodinnej politiky. Rodinná politika je zodpovednosť členských štátov, ale musíme vytvoriť priestor na to, aby členské štáty mohli rozumne vykonávať a stimulovať, kde sa, musíme ich stimulovať, kde sa to dá. Takže keď musíme bojovať proti chudobe, proti vylúčenosti, že ľudia musia byť kvalifikovaní takto začína samozrejme v rodine, v dobrej výchove, v príležitostiach pre deti od narodenia a musíme rodinám pomáhať, musíme mať služby na podporu rodín, musíme mať dobré služby pre deti, e, predškolské zariadenia pre deti, zariadenia, ktoré aj ďalej umožnia potom školskú dochádzku deti, Musíme zabezpečiť rovnováhu medzi prácou a rodinou. Ľudia, ktorí pracujú, musia mať aj čas na to, aby mohli byť e, zodpovednými členmi rodiny a aj tu musíme nájsť rovnováhu a musíme mať na to dobré právne predpisy. Čo robíme pre starších občanov spoločnosti? Myslím si, že tu v prvom rade musíme zabezpečiť, aby starší občania boli aktívni. To potrebujeme. Musíme sa postarať o to, aby ľudia mali celoživotný prístup k vzdelávaniu, k vzdelávaniu dospelých, celoživotnému vzdelávaniu. Je dôležité, aby ľudia boli aktívni, aby, sa, aby mohli aktívne žiť aj na trhu práce, dokiaľ to chcú, aby sa mohli preto preškoliť, prispôsobiť novým požiadavkám. To znamená, že tieto osoby musia byť zamestnateľné, vysielateľné. O to sa musíme postarať a potom budeme mať takých starších občanov, ktorí keď dosiahnu dôchodkový vek, budú mať dôstojnú penziu a musíme e, sa tomuto venovať. Je to odrazené aj v odporúčaniach špecifických pre krajiny, najmä otázka dôchodkov je tam e, uvedená. Ďakujem pekne teraz za Alde Beatrice Besera. Príjemné popoludne, dopoludne. Pani Tyson, eh, komisia nedávno plánula stiahnuť smernicu o materskej dovolenke, ktorá bola predložená a schválená parlamentom 2010 kvôli nesúhlasu na pôde rady. Za toto obdobie eh, sa vlastne pekné slova jednotlivých predsedníctiev schovávali za blokujúcu menšinu a nedokázali sme schváliť jednotnú legislatívu, ktorá by mala všeobecnú podporu a všeobecný základ. Inštitúcie by mali zabezpečiť adekvátne pokrytie práv zamestnancov v situácii, keď cestujú za prácou alebo keď pôsobia v rôznych častiach Európe, najmä keď ide o ženy, ktoré sú tehotné alebo ktoré sú bezprostredne po pôrode. Je zároveň dôležité, aby sme zabezpečili adekvátne rodinné podmienky, adekvátne prostriedky pre starostlivosť o deti a treba si uvedomiť, že aj v prípade mužov je dôležité zabezpečiť možnosti, aby sa obaja rodičia dokážali starať o deti. Um, treba si uvedomiť, že takéto záujmy nie sú v záujme všetkých. Musíme v prvom rade pozerať na záujmy 500 miliónov e, ľudí a nie na záujmy jednej krajiny alebo jednej vlády. Pani Tajser, vy ste sa ako poslankyňa v roku 2010 vyjadrili, že podporujete rozšírenie zabezpeky pre práva materskej. Pani Tajsen, môžete položiť svoju otázku. Rečnička bola prerušená. Pani Tajsen, Môžete odpovedať. Pani predsednička hovorí, že už 10 minút meškáme, čiže 5 rečníkov už vlastne stratí svoju možnosť klásť otázky. Takže pani Tyson, pochopili ste, kam mierí otázka? Nech sa páči. Myslím, že som pochopila, kam otázka smeruje. Áno, milá kolegyňa. Ochrana materstva, kľud počas tehotenstva to je potrebné a treba to chrániť. Ja viem, že bolo želanie dosiahnuť európsky dohovor. Máme určitý dohovor o minimálnej ochrane, ktorý schválili všetci a bolo želanie viacerých e, toto znovu otvoriť. E, komisia e, sa venovala tejto problematike. Získali sme pre naše úsiliu podporu aj v parlamente a ja si myslím, že ochrana materstva je zásadnou vecou. Je to dôležité nielen pre matky, ale myslím si, že starostlivosť si treba rozdeliť. Žijeme v 21. storočí a keď ide o zdravo, zdravie matky a dieťaťa, to je vec medzi matkou a dieťaťom, ale potom je to otázka starostlivosti a tu by sme mali myslieť aj na otcov a mali by sme stimulovať spoločnosť tomu, aby otcovia prebrali na seba časť povinností a aby boli možnosti, ďalšie možnosti pre rodinu a pracovné príležitosti pre matku v súlade s ďalšími možnosťami rodiny. Takže jednoducho potrebujeme zabezpečiť účasť e, rodičov na živote spoločnosti. Musíme vytvoriť priestor na to, aby si mohli starostlivosť deliť. A to, čo môžeme urobiť na úrovni Európy, treba urobiť. Aké konkrétne predpisy? Myslím si, že musíme znovu hovoriť so všetkými zainteresovanými na tom, ako máme upraviť novú legislatívu. Mali sme diskusiu o tom, že koľko týždňov má byť materská dovolenka. Parlament mal ambíciu, ktorá prekračovala ambíciu komisie a bola neudržateľná, nedala sa dosiahnuť dohoda, takže máme nižšiu hranicu ako navrhovaných 22 týždňov. Ale ja som pripravená to otvoriť a začať znovu hovoriť s partnermi o tom, či sa nedá uh, materská dovolenka a čas na otcovskú starostlivosť e, pre, e, dostať na úroveň európskeho zákonodarstva. Patrik Lajer Jarik z Guengel, nech sa páči. Vážená pani komisárka, tie základné priority, ktoré ste e, vymenovali na začiatku, zahrňali aj tvorbu pracovných príležitostí a sociálny dialog. Súhlasili by ste so mnou v tom, že je naozaj dôležité, aby sme e, začali originálnu a pôvodnú iniciatívu a európsku Federáciu odborov a náš odbor, máme tu ETUC, ktorí prišli s plánom pre udržateľný rast a prácu. Chceli sme využiť 2% bohatstva vytvoreného v Európskej únii za týmto účelom. Celkovým cieľom by bolo vybudovanie nových služieb, e, nevyhnutných služieb a v konečnom dôsledku by to viedlo k tvorbe 10 miliónov nových pracovných miest. Chcete sa prihlásiť takéto iniciatíve a byť k nej zapojená? Kolega, musím úprimne povedať, že sa najprv musím oboznámiť s týmto plánom, ale môžem vás ubezpečiť, že som pripravená spolupracovať so sociálnymi partnermi a vytvoriť si s nimi dobrý vzťah. Ja viem, že sociálni partnery nie sú vždy spokojní. Ja viem, že e, sociálny dialog nie je v svojej, svojom najlepšom, v svojej najlepšej forme. Mali sme krízu a pre sociálnych partnerov bolo ťažké prísť k, ku kompromisom. Ja si myslím, že musíme spolu s kolegom Dombrovským, ktorý je zodpovedný za e, sociálny dialog, je to navrhovaný podpredseda komisie a musíme spolu s ním e, počuť hlasy e, zamestnávateľov, etuku, odborov, tak, aby sme dosiahli dobrý sociálny dialog. Keď budeme spolupracovať takýmto spôsobom, tak si myslím, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky. Predsa sociálni partnery sú legitimnou súčasťou spoločnosti a nie niečo, čo musíme nejako strpieť. Predsa sú to tí, ktorí chránia ľudí v teréne a ktorí môžu pomôcť v tom, že keď spolu príjmeme rozhodnutia, tak tieto rozhodnutia sú lepšie akceptované, lepšie realizované v praxi a ľudia ich, ako som povedala, lepšie akceptujú, čo znamená, že dosiahneme lepšie výsledky. Takže určite budem počúvať sociálnych partnerov, zapojím ich do práce, budem počúvať, čo hovoria a dúfam, že dospejeme k dohodám, ktoré sa budú potom dodržiavať. Ďakujem. From the Greens. Thank you. Pekný Lambert od Zelených. Pani Tyson, ako ste hovorili vo svojom eh, úvodnom vystúpení, Parlament zaujal veľmi silnú pozíciu e, ohľadom toho, aby ekonomická a sociálna správa a ekonomický a sociálny rozvoj išli ruka v ruka a boli zároveň e, vlastne vnímané v jednom kontexte a e, takto naznačil aj budúci predseda komisie Juncker. My sa stále však bojíme, že nová komisia chce ako keby potvrdiť alebo zabetonovať tú prioritu pre ekonomický rozmer na úkor sociálneho. Budete mať možnosti v rámci novej komisie, aby ste prehodnocovali návrhy, ktoré prichádzajú z iných častí komisie, ktoré budú prinášať riziko prehlbovania chudoby a nerovnosti a takýmto spôsobom pôjdu vlastne proti cieľom znižovania chudoby do roku 2020. A ak takto, e, napríklad identifikujete takýto potenciál, ako takéto návrhy môžete zastaviť alebo zmeniť, ktoré budú prinášať to riziko. Máte napríklad právo veta? Ďakujem e, Ďakujem. A samozrejme otázka ekonomických dopadov na sociálny život je vec, ktorá je jasne zakotvená v úlohách, v zásadách, ktoré sme dostali od Žana Kloda Junkera. Je to v našom e, liste o poslaní a mojou úlohou bude, ako E, komisárky, ak ma potvrdíte, postarať sa o to, aby sociálne aspekty získali väčšiu váhu a pozornosť. Či mám právo veta? Nikto v komisii nebude mať právo veta. Cieľom je, aby sme spolupracovali ako tým. To je želanie predsedu a je to jasný úmysel aj všetkých kolegov komisárov. Chceme pracovať ako tým. Nie každý na svojom vlastnom piesočku, ale chceme spoločne pracovať, aby sme mali dobré politiky, aby sa príjmali správne rozhodnutia rozhodnutia, aby sme zachovali rovnováhu a aby sa venovala väčšia pozornosť sociálnym aspektom. Ako to dostaneme do dobrého správovania? Na, ako som povedala, musíme ďalej rozpracovať sociálne ukazovatele a musíme sa postarať o to, a to je v mojom liste o mojom poslaní, že sa musia urobiť ďalšie analýzy počas semestra ktoré by viedli k tomu, že sociálne ukazovatele získajú väčšiu váhu. Musím spolupracovať v tomto s našimi kolegami pre ekonomické oblasti, takže musia sa aj lepšie odraziť v odporúčaniach pre konkrétne krajiny. Ďalej, potrebujeme zabezpečiť e, potlačanie chudoby zo širšieho prístupu len z oblasti peňažnej, fiškálnej, ale musíme pracovať na príčinách chudoby, nezamestnanosti. Aj tu máme niekoľko možností. Môžeme robiť niečo v oblasti investícií do, osu, do ľudí, vzdelávania, odbornej prípravy a podobne. A ja si myslím, že tu je tiež dôležité to, že ak budeme mať program podpory na makroúrovni, a vypracujeme ho pre krajiny v ťažkostiach, tak ja dúfam, že v budúcnosti to už nebudeme musieť robiť, ale ak by sme to museli, tak potom budem sa určite zaoberať tým, aby sa pred takýmto plánom urobilo sociálne vyhodnotenie, posúdenie prijatých opatrení. E, žiaľ Bohu, mikrofón je vypnutý. Ďalej nasleduje Begin Tiziane v mene EFDD. Grazie. Ďakujem pekne. Vážená pani dezignovaná komisárka, Európa sa nachádza v období fiskálnych škrtov úspor, e, sixpacku, fiskálneho kompaktu a ďalších nástrojov. A vidíme tu vlastne nástroje pre tvorbu pracovných príležitostí vedy a výskumu, ktoré ste popísala vo svojich prioritách, ktoré by mali byť už e, čoskoro vyčlenené, vyčlenené z toho známeho trojpercentného limitu, ktorý e, sa snažia, na ktoré sa členské štáty musia vmestiť a zároveň vytvárajú vysokú predanú hodnotu a majú výrazné dlhodobé prínosy väčšie než bez bezprostredné náklady. E, ako, e, pani komisárka, plánujete e, toto ovplyvniť v rámci vypočítavania excesívneho alebo nadmerného deficitu rozpočtov a zároveň aký e, recept odporúčate pre krajiny na juhu Európy, pretože nie všetko funguje rovnako na juhu a na severe Európy. Možno by tu mohla byť diferenciácia v rámci metodiky uplatňovania jednotlivých kritérií a možností pri výpočte e, rozpočtového deficitu. Zároveň vidíme, že tieto krajiny majú chronické problémy, máme tu e, dlhodobé štruktúralne problémy a nie je tu účinné uplatňovanie kontroly. Vidíme, že v niektorých prípadoch sa vlastne jednotlivé kritéria a podmienky vyriešia tým, že sa vytvorí iba jedna jediná web stránka, ktorá všetko vraj pokrie. Pani Tyson, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za túto otázku. A čo flexibilita? v tomto sixpacku, ktorý poznáme a zároveň v rámci všetkých rozpočtových dohôd, e, ktoré tu máme. Viem, že toto je naozaj veľmi citlivá téma. Mali sme o tomto už naozaj celý rad rôznych diskusí, ktoré prebiehali tu v parlamente a zároveň aj v rámci predchádzajúceho volebného obdobia. Ehm, diskutovali sme o rôznych prvkoch legislatívy, ktoré v tomto smere boli schvalované a naozaj musíme využiť tú flexibilitu, ktorú v dispozícii máme, ale e, treba rešpektovať aj pravidlá, ktoré sú jasne vytýčené. Veľká časť krízy bola spôsobená nadmernou mierou zadlženia, e, verejných rozpočtov, ale aj na súkromnej úrovni. Musíme tieto ciele implementovať. musíme sa držať línie. Nemôžeme si myslieť, že všetky problémy vyriešime tým, že sa budeme zadlžovať stále viac. Ale je tu istá flexibilita, máme tu pakt stability a rastu. Túto flexibilitu musíme využiť čo najviac a um, toto je práve aj ten základný úmysel, ktorý naša komisia má. Uh, flexibilita by mala byť využitá a to práve nám poskytne ten manevrovací priestor. No a znamená to, že musíme zabezpečiť to, že tu budú investície, ale na druhej strane to neznamená, že niektoré investície e, napríklad nebudú notifikované komisii v rámci e, deficitnej procedúry. Ak e, budú zavádzané štruktúralne zmeny v daných krajinách a to bude znamenať, že E, sa vám napríklad nepodarí splniť nejaké strednodobé ciele kvôli týmto štrukturálnym reformám, e, tak potom sa vám dôjde alebo dôjde k prerušeniu tých termínov, ktoré máte, alebo k posunutiu tých termínov, ale v konečnom dôsledku tie limity a termíny splniť musíte. Čo sa týka záruky pre mladých a iniciatívy pre mladých, nemyslím si, že môžeme pracovať s riešením jedna veľkosť spadne všetkým. A naozaj máme tu veľa rôznych problémov, štruktúrálnych problémov ešte, ktoré tu boli prítomné pred krízou, ktoré boli e, možno krízou iba počerknuté a zväčšené a musíme sa pozrieť na špecifické problémy v členských štátoch a musíme uplatňovať E, riešenie adekvátnym spôsobom, ale je tu flexibilita a je na členských štátoch, aby navrhli adekvátne operačné programy, ktoré sú adekvátne nastavené tým potrebám, ktoré majú. Dominik Martin za nezradených poslancov, nech sa páči. E, treba povedať, že nedávno e, som tu bol, teda som tu len nedávno zvoleným poslancom a počujem ľudia, ako hovoria o chudobe, e, nezamestnanosti, bezdomovectve. Čo Európa spraví s týmito problémami? Potrebujeme redefinovať e, stratégiu EU 2020 a videli sme, aké katastrofické výsledky sme zatiaľ iba dosiahli, čo nové indikátory, čo národné správy, čo vylúčenie sociálnych investícií do výpočtu národného deficitu čo budeme v tomto smere robiť. E, je to naozaj len kvapka v mori a rád by som hovoril o niektorých podstatných témach. Kto vytvára pracovné miesta, kto spôsobuje masovú nezamestnanosť. E, potrebujeme to pomenovať. Potrebujeme podporovať malé a stredné podniky, oni tvoria 80 až 90 pracovných miest v Európe. Len tak dokážeme bojovať e, s nezamestnanosťou mladých a najmä stratou pracovných miest medzi občanmi. Nemôžeme dovoliť takúto neobmedzenú, podporovanú liberalizáciu. Táto bez, bez, bezhlavá liberalizácia je hlavným zdrojom e, nezamestnanosti. Protekcionizmus, ak je správny a dobre zacielený, naozaj môže vyriešiť veľkú časť týchto problémov a podporovať lokálny priemysel. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vašu otázku. Spomenuli ste celý rad e, rôznych e, mm, mm, tém. E, počujem tam medzi riadkami aj rôzny patriotizmus, zatváranie hraníc a tak ďalej. Nemôžete však očakávať odo mňa, že ja vám poskytnem jednoduché riešenia na veľmi zložité problémy. Podľa mňa problém nezamestnanosti je o mnoho zložitejší, ako sa niekedy popisuje Súvisí to s tým, že naša spoločnosť prechádza prerodom a taktiež je to proces globalizácie, ktorý s tým tiež súvisí. Ďalej sa vyvíja sektor technológií, e, komunikačných technológií, rýchlosť e, sa zvyšuje. Musíme sa teda lepšie pripraviť na zmeny, ktoré nás čakajú a ktoré sa už čiastočne aj začali. E, v tomto kontexte sa musíme teda dostatočne pripraviť na zmeny. Musíme investovať do našich ľudských zdrojov tak, aby naši ľudia boli pripravení na tento prerod, e, na túto zmenu zmyšľania. Musíme zabezpečiť e, dostatočnú prípravu našich pracujúcich. Ďakujeme pekne. Teraz pán Žoržbach. Bach. Ďakujem. Srdečne vás vítam. Marian Tyson, jedným z cieľov stratégie 2020 musí byť aj e, priorita komisie a boj proti chudoby. Toto ste už napokon aj spomenuli a súčasťou toho je aj boj e, proti nezákonným pracovným podmienkam. Extrémnou formou takýchto pracovných podmienok môže byť e, aj spôsobom veľmi rýchlej situácie bezdomovectva v roku 2014. Eh, Európsky parlament už eh, vypracoval stratégiu na boju proti bezdomovectvu a komisia skonštatovala, že viac ako 400 tisíc eh, ľudí v EÚ je bezdomová. Chcem sa opýtať, ako konkrétne chcete pomôcť týmto ľuďom, ktorí sú vylúčení a sú postihnutí chudobou, ako chcete zlepšiť situáciu. Moja druhá otázka sa týka toho, čo podľa vás sa dá urobiť na e, zlepšiť istotu pracujúcich e, a aby sa zabraňovalo zneužívaniu e, na trhu práce, aby sa zvyšila tiež flexibilita. Kolega Bach. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Bach. Chudoba je naozaj veľmi citlivý prozrem a jedna z najväčších víziev pred nami. Je to aj zakotvené v stratégii 2020 a máme tam ciele a tieto ciele potrebujeme dosiahnuť. V dôsledku krízy sme sa ale vzdialili k dosiahnutiu a preto je to naozaj veľká téma. Úsilie musí ďalej pokračovať. Musíme potláčať e, ohrozenie chudoby a vylúčenosti. Čo môžeme spraviť, keď sa konkrétne pýtate na bezdomovcov alebo na ľudí, ktorí sú jednoducho bez strechy nad hlavou, tak je to priorita. Ľudia, ktorí nemajú strechu nad hlavou, sú naozaj extrémne vylúčení. Tam sa musíme o nich naliehavo postarať. Našou úlohou E, nie je riešiť problémy, na, e, ktoré majú v svojom portfóliu regionálne miestne orgány, ale my máme celorovskú pôsobnosť, máme štrukturálne fondy, ktoré môžeme použiť na výstavbu domov, na financovanie projektov zameraných konkrétne na bezdomovcov, na projekty E, sociálnejších bytov, alebo môžeme ich venovať na prostriedky energeticky úsporných stavieb a podobne. Takže my môžeme zabezpečiť inova- e, prostriedky na inovácie, ktoré si chudobní nedokážu zabezpečiť a podobne. Čo musíme spraviť preto, aby sme zabezpečili, že e, e máme kontrakty, ktoré E, sú na dobu určitú, tak v dobe krízy je to dôležité. Také prekerné kontrakty, o ktorých ste tu hovorili, je niečo, čo je len na určité obdobie, ale musí to byť aj možnosť prechodu k zabezpečeniu stabilnejšej situácie. Nemôžeme ľudí stále ponechávať v neistote. Musíme E, sa pozrieť na to, ako pomôcť členským štátom pri znižovaní segmentácie trhu prhu, pretože máme ľudí, ktorí sú dobre chránení, ale potom sú ľudia, ktorí nie sú chránení a vôbec sa nedostanú na trh práce. To znamená, musíme chrániť nielen ľudí s prácou, ale aj ľudí bez práce. Musíme hájiť aj ich práva, aby sa nedostali do situácie, že musia prijať pracovné zmluvy, ktoré nie sú celkom čisté. Ďakujem. Guillaume Balas v mene SAD. Pani Thyssen, eh, spomenuli ste A vypočuli ste si tiež nacionalistické hlasy, ktoré sa prejavujú v našej krajine. Mladí ľudia podporujú takéto zmýšľanie, pretože e, sa musia vysporiadať s nezamestnanosťou. E, často e, počúvame, že členské štáty musia mať podporu, musíme podporovať vývoj na trhu. Naša skupina SAD sa domnieva, že tiež potrebujeme záväzné opatrenia pre napríklad program za ruky mladým Niektoré členské štáty sa vyhýbajú tejto pomoci, neposkytujú požičky, ktoré sú k dispozícii, ktoré boli vyčlenené. Financovanie je k dispozícii na európskej úrovni, ale často je k dispozícii iba na papieri, nie priamo v praxi. Teda čo môže Európska únia urobiť, aby tieto veci napravila? Od roku 2016 pani Tyson Európska iniciatíva mládeže E, si bude vyžadovať konkrétne kroky. Čo chcete vy urobiť? Nepotrebujeme len stimuly, potrebujeme konkrétne kroky. Čo presne chcete urobiť, aby sa to naozaj naplňalo? Ak to nebude záväzná iniciatíva, myslím, že nezamestnanosť mladých naďalej bude problémom. Ja. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Tie prísluby, ktoré sme dali mladým ľuďom, cez e, odporúčania v záruke mládeže, tak to je samozrejme veľmi vážny prísľub. Je to prístup, kde musíme všetci dávať pozor, my ako inštitúcie, aj ako politici, aby sme ho využili, aby sme to realizovali, aby sme mali výsledky, aby mladí ľudia videli, že, to sú, že sú tu výsledky, pretože inak stratíme ďalšiu generáciu a stratíme dôveru ďalšej generácie a to musíme posilniť. Ako to spravíme? Teraz máme k dispozícii prostriedky a našou úlohou aj teraz generálneho riaditeľstva je mať takú ktorý vytvára politiku, aby sa tieto prostriedky využili tak, ako sa majú využili. Nie je jednoducho možné, že máme k dispozícii finančné prostriedky, rozpočet a že sme splnili svoju úlohu, keď prostriedky rozdáme. Nie, musíme sa postarať o to, že prostriedky idú na iniciatívy, ktoré prinesú výsledky. To znamená, musíme mať merateľné ciele a musíme sledovať, čo sa deje v členských štátoch. Ak by veci neboli dostačujúce, ak by výsledky neboli dobre, ak by sa prostriedky prostriedky venovali na zlé ciele, tak treba zakročiť, konať, neváhať, brať členské štáty na zodpovednosť a pozrieť sa aj spolu s nimi, čo treba spraviť preto, aby sme veci e, zlepšili, aby sme mali lepšie programy, aby sme zmenili orientáciu pretože aj členské štáty majú svoje miesto, môžu sa navzájom od seba učiť, problémy sú niekedy rôzne, ale aj veľmi často rovnaké. Všetci sa môžeme a musíme od seba rodiť a musíme sa postarať o to, aby sme dostali výsledky, pretože ako ste povedali, ak tu nebudeme mať výsledky, tak potom e, sa dostaneme ešte do väčšej, e, hlbšej krízy nedôvery u mladých ľudí a to si nemôžeme dovoliť. Nemôžeme si dovoliť ako spoločnosť stratiť celú generáciu, mať generáciu ľudí, ktorí sú bez práce, ktorí jednoducho si nedokážu zabezpečiť realizáciu svojho celoživotného sna. To si nemôžeme dovoliť. E- Pán Krasnodevský v mene ECR, nech sa páči. E, pani mówiła v svojom slove vstępnym o zwiększeniu. Ďakujem pekne. Vo svojom úvodnom slove ste hovorili o vyššej miere mobility a pracujúcich. Táto mobilita môže mať však aj negatívne následky, najmä preto, že v Európe sa uberajú aj jedným, respektíve dvoma smermi. Teda buď na západ alebo na sever, napríklad Poliaci najčastejšie cestujú do Veľkej Británie alebo do Nemecka a nie naopak. Vedie to k tomu, že mnohí ľudia potom pracujú v na miesta, ktoré nezodpovedajú kvalifikácii, vznikajú do toho konflikty, zvyšuje sa kriminalita a taktiež e, odchádza k odlivu mozgov e, z krajín pôvodu. Toto všetko e, spôsobilo veľmi hlboké spoločenské problémy v mnohých krajinách Európy. Preto sa chcem opýtať, či vnímate aj tieto negatívne následky mobility, pretože o tom ste nehovorili vo svojom úvodnom slove. A čo presne chcete urobiť proti tomuto javu? Ďakujem veľmi pekne. Mobilita je naozaj citlivá vec, ale je to dôležité, pretože máme v Európe vnútorný trh a ten sa týka nielen tovaru a služieb a kapitálu, ale aj osôb. To je jeden z našich výdobytkov, je to základné právo našich občanov a to jednoducho musíme mať pohybujú sa ľudia z východu na západ, západu na východ, juhu na sever a opačne, ale musíme sa pozrieť na to, akým smerom idú tieto prúdy a musíme sa pozrieť na to, ktoré krajiny vysielajú veľa ľudí a ktoré veľa príjmajú. Ja som presvedčená, že mobilita poskytuje možnosti a mobilita pracovnej sily je to, čo musíme podporovať. V Európe máme veľa nezamestnaných, ale máme aj veľa neobsadených pracovných miest to znamená, nezamestnaní a otvorené pracovné pozície sú nie vzájomnej harmónii a problémy existujú v rôznom, rôznej miere v rôznych členských štátoch. Keby ľudia z jednej krajiny mohli pracovať v druhej krajine a ten potenciál tu existuje, ľudia samotní majú takúto vôľu, viac ľudí ako kedykoľvek predtým využívajú mobilitu z vlastnej síly, to vidíme a preto sa musíme podchytiť, ďalej rozvíjať, aby to ľudia mohli lepšie využiť, aby tí, ktorí nedokážu nájsť prácu u seba vlasti, aby sa mohli pohnúť inde a aby sme pomohli aj zamestnávateľom, ktorí nevedia nájsť zamestnancov svojej vlasti, aby mohli hľadať inde. Takže e, je tu veľký priestor a musíme aj preskúmať, platí to aj pre moju vlast, ale aj pre Európu celkovo. Musíme sa zaoberať tým, že aby títo mobilní ľudia pracovníci viacej prispeli k hrubému národnému dôchodku v krajine, kde pracujú. A to znamená, musíme sa zaoberať nielen tými citlivými otázkami, ktoré niekedy vyplavú na povrch v príjmajúcich členských štátoch, ale musíme sa pozrieť aj na pozitíva, ktoré táto mobilita prenáša, prináša. Musíme riešiť citlivé otázky a musíme hlavne pracovať na aspekte integrácie. Máme v Európe veľa rozmanitých kultúr, oddiel, máme kultúrnu rozmanitosť a ľudia sa musia naučiť zaintegrovať do krajiny, kam prídu, aby tam boli vítaní a aby sa mohli dobre zúčastniť života spoločnosti, aby sa stali platnou súčasťou spoločnosti a súčasne musíme bojovať proti všetkým možnostiam zneužitia. Prepašte, hovoríte už takmer 3 minúty. Ďalej e, nasleduje Martina Dlabajová v mene e, skupiny LD. A prosím, e, veľmi by nám pomohlo, keby ste dokonca skrátili svoje vystúpenie niekoľko sekúnd. Ďakujem. Pani nominovaná komisárka, za to, že ste prišli a že ste ochotná odpovedať. Hovoríme tu o nezamestnanosti, o nezamestnanosti mladých. Ja prichádzam z súkromného sektora a veľmi ma znepokojuje ako tento problém vyriešiť tým, že zlepšíme e, lepšie prispôsobenie e, požiadavek pracovného trhu a zručnosti. V súčasnosti máme takmer 2 e, milióny neobsadených pracovných miest a viac ako 5 miliónov nezamestnaných mladých v EÚ. Sú ľudia, ktorí chcú pracovať a nemôžu si nájsť vhodnú prácu, alebo potom sú zamestnávateľia, ktorí nemôžu nájsť vhodných pracujúcich pre svoje pracovné miesto na to, aby sme mali zručných pracovníkov. Podniky investujú mnoho do rekvalifikácie svojich pracovníkov a radšej by investovali do vzdelávania v skoršom štádiu. Neexistuje koordinácia medzi školami a univerzitami na jednej strane. Čo teda presne chcete urobiť, aby sa lepšie zosúladili potreby pracovného trhu so zručnosťami? Ďakujem. Eh, Ďakujem za túto otázku. Je to veľká výzva a v tomto období sa musíme, si musíme vysýkať rukavy a to riešiť. Ja viem, že je to veľmi citlivá otázka. Niektorí ľudia si myslia, že ľudí treba vzdelávať a formovať tak, aby boli pripravení pre spoločnosť. A myslím si ja, že musíme mať ale dve veci. Veľmi dobre všeobecné vzdelanie, aby sa ľudia dokázali učiť, aj ďalej učiť a musia získať ale zručnosti, aby dokázali fungovať aj na trhu práce. Potrebujeme lepšie prepojenie medzi školou a trhom práce. A to sa týka najmä e, vzdelávania v oblasti profesí učňovského alebo technického vzdelávania. Ďalej potrebujeme mať vzdelávanie dospelých a je to vec, ktorá sa nemá obmedziť len na začiatok pracovnej kultúry, e, pracovného života, ale má to byť vzdelávanie, ktoré zabezpečí udržiavanie si pracovných zručností a aby sa e, ľudia, ktorí aj stratia prácu, nestratili aj svoje pracovné návyky a zručnosti, ale aby si ich zachovali alebo rozšírili. Jean-Claude Juncker hovorí o tom, že niektoré zodpovednosti z toho, čo sú dneska pri školstve, education, prejdú teraz do sociálnych vecí, to znamená odborné vzdelávanie, vzdelávanie dospelých, tak, aby bolo vyslaný jasný signál, že tu vzdelávanie a trh práce sú oveľa, na, eh, oveľa bližšie pri sebe, aby sme zabezpečili aj lepšie prepojenie medzi nimi. Thank you. Tania González from... Ďakujem pekne, Tania González, mene GUE. Gracias. Eh, Ďakujem pekne, vážená pani Tyson. Eh, dva z tých cieľov EU 2020, ktoré tu bola viacka spomenutá, eh, sú zníženie nezamestnanosti a zároveň boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Hovorí sa tu, že politiky úspor a šetrenia, ktoré máme uplatňovať, neprinášajú žiadne výsledky. Ale napriek tomu dáty nám jednoznačne hovoria, že ušetrenie prináša väčšiu nezamestnanosť, väčšie sociálne rozdiely a väčšiu chudobu. Krajiny ako Grécko, juh Španielska, tam sme videli, že um, celková produktivita klesla dr- dramatickým spôsobom, nezamestnanosť stúpla o 10% a polovica mladých nezamestnaných. Berúc do úvahy toto všetko, chcete ďalej pokračovať s týmito politikami úspory, ktoré nás tak zásadne vzdialujú od plnenia cieľov EU 2020. A dokončím, trváte na mobilite ako niečom pozitívnom pre podnikateľov. Chcem vás poprosiť, aby ste vyjasnili, či to je mobilita, ktorá je dôstojná pre zamestnancov, pretože v krajine ako tá moja, kde viac ako 2 milióny ľudí emigrovali, mobilita má aj iný názov a je to exil alebo emigrácia a nie mobilita. Dank u wel, mevrouw. Uh, Ďakujem pekne za túto otázku. A treba povedať, že boli prijaté niektoré naozaj veľmi tvrdé opatrenia počas krízy. Veľmi dobre si to uvedomujeme a, a v, konkrétne možno treba spomenúť dve. Všetci veľmi dobre vieme, že celá táto téma je naozaj veľmi citlivá. Boli tu rôzne opatrenia, ktoré boli príjmané. Bola preukázaná naozaj dramatická miera solidarity medzi krajinami E, nezabúdajme na to. A treba povedať, že teraz prinášame isté vyžiadavky v oblasti štruktúrálnych reforiem, ktoré naozaj dávajú zmysel. Je to rovnováha medzi solidaritou a zodpovednosťou. E, musíme si uvedomovať aj to, že v mnohých krajinách, ktoré čelili ťažkostiam, e, tak tie ťažkosti neboli spôsobené len samotnou krízou, ale mohli byť spôsobené aj existujúcimi štruktúralnými problémami, ktoré nedokážeme vyrúšiť, vyriešiť len tak myhnutím oka. A naozaj musíte urobiť, čo je vo vašich silách. Potrebujete dlhodobo zasadzovať sa za strategické a dlhodobé zmeny Potrebujeme plniť eh, dlhodobé cieľy, ale nemôžeme úplne ignorovať aj krátkodobé dopady, vrátanie sociálnych krátkodobých dopadov. Ehm, máme pokračovať v týchto politikách? No, musíme zabezpečiť to, aby sme dosiahli stabilitu. Bez stability naše problémy nevyriešime. Nevyriešime to tým, že sa budeme ďalej a viac zadlžovať, eh, tým, že budeme eh, stále zaťažovať len budúce generácie a budeme riešiť len bezprostredné problémy. Je naozaj dôležité, aby sme zabezpečili to, že tu bude rast, budú tu, budú tu e, pribúdať pracovné miesta, bude stabilita v bankovom sektore, vo verejnej e, správe a na úrovni rozpočtov, ale musíme využiť tú flexibilitu, ktorú máme, musíme zabezpečiť, že dokážeme naozaj e, čo najviac posilniť a, a motivovať súkromný sektor a celú našu politiku musíme zamerať na to, aby sme zabezpečili to, že tu bude rast a že tento rast bude zameraný na pracovné miesta a bude sa prenášať priamo do nových pracovných miest a to je jediný spôsob, ako zabezpečiť to, že ľudia sa vrátia naspäť do práce. Ďakujem pekne, teraz pani Renke od Zelených, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne pani eh, predsedajúca pani Tyson, tu sedím. Vážení kolegovia, v svetle toho, že tu boli niektoré špecifické opatrenia pre konkrétne krajiny, aby sa znižovali náklady pre dôchodkové systémy, ako na druhej strane chcete naplniť záväzok komisie, ktorý bol spomenutý v Bielej knihe o dôchodkoch a síce podporovať členské štáty v tom, aby sme podporovali adekvátnosť dôchodkových, mm, dôchodkových eh, služieb alebo eh, dôchodkov ako takých, aby umožnili život v dôstojnosti a nie život v chudobe. Ako chcete riešiť momentálne protirečenie v politikách komisie, ktoré sa týka týka dôchodkov a ako chcete um, toto vlastne zosúľadiť uh, s prácou vašich kolegov v komisii. A ďalej, špecifických situácií žien, ako zabezpečíte to, že aj budúce dôchodkové nároky žien budú rovnaké ako dôchodkové nároky mužov, keď si uvedomíme, že tu je uh, rodová priepas medzi dôchodkami, ktorá je priemere 39 a sú tu aj mnohé dramatickejšie príklady, ako napríklad Nemecko alebo Luxembursko. Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa, za túto otázku treba povedať, že je to téma, ktorá si vyžaduje reformu. A je to téma, ktorú zdôrazňujem už viackrát. Hovoríme to aj v špecifických opatreniach pre konkrétne krajiny v rámci európskeho semestra. Ak chceme, aby staršie osoby mohli žiť dôstojne, tak e, potom naozaj e, musíme zabezpečiť, čo je v našich silách, aby sme naplnili ich právo na dôstojnú starobu je to právo, ktoré si naakumulovali počas celoživotnej e, aktivity, počas e, svojho pracovného života. A preto je dôležité, aby dôchodky boli e, dôstojné, ale zároveň musia byť udržateľné. A to je, si znamená, že členské štáty musia zmeniť niektoré veci. Napríklad to znamená, že častokrát ľudia odchádzajú do dôchodku príliš skoro, veľmi mladí je to možno trochu nešťastné, pretože vidíme, že to nedokáže pomáhať stabilizácii takýchto financií. Je nevyhnutné, aby sa zaviedol druhý pilier dôchodkových systémov. A tu naozaj treba veľmi veľa spraviť. Tu nám naozaj veľmi veľa chýba. Len takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť udržateľnosť, e, dlhodobú udržateľnosť e, dôchodkových systémov a e, mladí ľudia budú aj v budúcnosti mať dôstojný dôchodok. Pretože tí, ktorí sú mladí dnes, E, musia mať tiež e, istotu, že aj keď oni raz pôjdu do dôchodku, budú dostávať dôstojný dôchodok. Ehm, a treba si uvedomiť, e, že ten rozdiel medzi dôchodkami mužov a žien, áno, to je naozaj veľký problém a nemôžeme to vyriešiť len nejakou legislatívou, ktorá to bude upravovať. Treba to vnímať v dlhodobom kontexte a musíme to vnímať v rámci celoživotnej kariéry žien, ktoré keď sú zapojené do aktívnej práce na trhu, do aktívnej, aktívne na trhu práce, častokrát len na čiastkový úvezok alebo na neúplný pracovný úvezok. A treba si uvedomiť, že e, vlastne ženy častokrát zarábajú preto, lebo nenaplne alebo nepracujú na plný pracovný úvezok, tým pádom majú menšie dôchodkové nároky, keď odchádzajú do dôchodku a takýmto spôsobom vlastne počas aktívneho života nedokážu naakumulovať adekvátny e, dôchodk, adekvátnu dôchodkovú rezervu. E, je, to je priamo ruka v ruke aj s rozdielmi medzi mzdami mužov a žien. Tie sú tiež 37-percentné. A preto treba dobre pochopiť, ako funguje trh práce, akým spôsobom dokážeme ženám vytvoriť viac e, priestoru, aby sa dokázali aktívnejšie zapájať na trhu práce. Ďakujem pekne. Teraz Paul Nuttall, EFDD. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Základná téma v Británii je Imigrácia je to téma, ktorá sa objavuje v prieskumoch verejnej mienky na prvom mieste stále. E, mobilita trhu práce je hlavným dôvodom tohoto. Sú to sú to milióny ľudí. Len minulý rok 250 eh, tisíc ľudí prišlo do eh, Spojeného kráľovstva len preto, aby sa vlastne uchádzali o sociálne dávky. Zdrvia väčšina z nich z Európskej únie. Aby sme to dali do perspektívy, aby to všetci pochopili. Toto je vlastne populácia takmer celého Štrasburgu. Je to neudržateľné. Eh, dramaticky to znižuje zamestnanosť a znižuje to mzdy. Moja otázka znie, ak britská vláda bude opätovne prerokovávať svoje členstvo v EÚ, budete vy alebo komisia ako taká ochotná ochotná dať e, Euro- Británii plné právo kontrolovať svoje hranice a obmedzovať e, právo pre vstup európskych migrantov. Stačí mi áno alebo nie? Als men lid wil zijn van de Europese Unie, dan... Ak chcete byť členom Európskej únie, tak v takom prípade e, musíme navzájom od seba očakávať, že tu bude akási minimálna harmonizácia, že tie základné piliere, na ktorých stojí Európska únia, že tieto piliere budú rešpektované všetkými členskými štátmi. E, my nie sme na úrovni rokovania, alebo ešte tieto rokovania nezačali. Tieto rokovania budú prebiehať na inej úrovni. Sloboda pohybu je naozaj veľmi dôležitá. Ja viem, že ľuďom v Spojenom kráľovstve záleží na jednotnom trhu, ale jednotný trh nie len preto, aby ste tam mohli predávať vaše tovary a služby. Je to aj o slobode pohybu e, pre všetkých ľudí a musíme takúto slobodu pohybu chrániť. A musíme zabezpečiť, aby to bolo robené spravodlivým spôsobom. A musíme zabezpečiť, že sloboda pohybu bude zabezpečená adekvátnym spôsobom, tak aby nebol možno príliš veľký tlak na lokálne služby v danej krajine, pretože lokálne služby musia veľmi dobre vedieť, aká je situácia, aká je legislatíva. Musíme zabezpečiť to, že legislatíva je adekvátnym spôsobom uplatňovaná. To ide ruka v ruke so slobodou pohybu pracovníkov. Máme tu smernice, máme tu koordináciu sociálnych služieb, sociálne e, služby sa rozvíjajú postupne v jednotlivých krajinách, potrebujeme túto smernicu asi revidovať. Ale základný princíp toho, že ľudia musia mať slobodu hýbať sa po Európe, pohyba, vlastne pohybovať sa po Európe bez toho, aby stratili sociálnu ochranu, je niečo, čo musíme zachovať, ale musíme zároveň zabezpečiť to, že v rámci e, systému e, sociálnych služieb a koordinácie sociálnych služieb sú témy, ktoré sú dlhodobo zneužívané. Musíme zistiť, kde k takýmto zneužívaniam dochádza a tam, kde sa zneužíva, to musíme, musíme s tým bojovať. Ale sloboda pohybu osôb a jednotný trh pre ľudí je pilier, o ktorom nie som ochotná rokovať. Ďakujem pekne. Ďalej pán Adam Koša z EPP, nech sa páči. sedím tu. Ďakujem pekne za vaše odhodlanie bojovať aj za práva ľudí s postihnutím. Zhruba 10 obyvateľstva, zhruba 80 miliónov ľudí v Európe žije s postihnutím. Napriek tomu Európsky sociálny fond v posledných rokoch nebol schopný poskytnúť e, dostatok finančných prostriedkov. Ani 4 z tohto fondu nešlo pre ľudí s postihnutím. Chcem sa opýtať, či súhlasíte s tým, že sa nakladá s peniazmi. Tak to dúfam, že nie. A ak nie, ako to plánujete zmeniť? Čo presne chcete urobiť preto, aby život ľudí s postihnutím sa uľahčil? Ich totiž veľmi výrazne zasiahla kríza. Často sú úplne na hrane spoločnosti ako sa chcete pokúsiť e, dostať k ním tieto peniaze, okrem toho, ako chcete dosiahnuť, aby prístup do budov e, bol zjednodušený pre ľudí s postihnutím. Ďakujem. Ja. Tak kolega. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Vaša starosť je aj mojou starosťou. A keď hovoríte, že z Európskeho sociálneho fondu ide len 4 na osoby so zdravotným postihnutím alebo s obmedzením, tak to nie je veľa. Ja, sa, ja si spomínam, že sú určené minimálne percentá S, SF, ktoré majú ísť na projekty zabraňujúce vylúčenosti. A to nie ide len o ľudí s obmedzeniami, ale aj na iných ľudí. A ľudia so zdravotnými obmedzeniami majú to ešte ťažšie a hrozím väčšie vylúčenie, majú menšiu šancu nájsť prácu, sú zraniteľnejší v spoločnosti, takže naozaj musíme prostriedky z Európskeho sociálneho fondu maximálne využiť aj pre osoby so zdravotnými obmedzeniami, a ja keby som sa stala komisárkou, to budem určite podporovať. Čo môžeme robiť konkrétne? Ja si myslím, že v prvom lade musíme dodržiavať tie dohovory a zákony, ktoré už máme, pozrieť sa na to, či sa dodržiavajú a kde sa nedodržiavajú niečo spraviť a zabezpečiť lepší prístup, aby ľudia poznali svoje práva, ale aby ich aj využívali prístup v budovách, to je jedna vec, to je na úrovni členských štátov, tam sa môžeme naozaj ešte od seba veľa naučiť, ale musíme zlepšiť prístupnosť aj na iných úrovniach. Napríklad máme tu rôzne produkty, ktoré sú určené pre ľudí s obmedzeniami a ja vidím, že máme ešte veľké bariéry na vnútornom trhu, nemáme dosť inovácií a znamená to, že výrobky sú drahšie pre ľudí, ktoré ich ktorých potrebujú, aby boli mobilní, aby mali prístup, aby sa mohli zúčastňovať na živote spoločnosti. A preto musíme e, prijať konkrétne kroky v našej legislatíve upravujúcej inter, vnútorný trh a, a budem sa snažiť, aby sme počas tohto legislatívneho obdobia mohli prísť s konkrétnymi návrhmi. Ďakujem pekne, teraz Ole Kristensen za socialistov a demokratov, nech sa páči. Treba povedať, že máme tu zásadné eh, rezervy v oblasti sociálnej ochrany a podpory eh, tvorby zamestnanosti. Pán Juncker sa prihlásil k tomu, že mm, vlastne si ctí princíp e, rovnaká mzda za rovnakú prácu na jednom pracovisku. Hoci vaše písomné odpovede neboli veľmi konkrétne v tomto smere, aké špecifické nástroje alebo kroky navrhnete, aby sa zraniteľní pracovníci e, lepšie chránili pred nespravodlivými postupmi, aby tam boli napríklad e, nútené živnosti alebo nevýhodné sociálne pracovné zmluvy. A zároveň, čo spravíme preto, aby sme sme z, zastavili dlhodobé znižovania sa mobilných pracovníkov, najmä v oblasti dopravných služieb a v oblasti letectva. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Ja viem, že je prax Zero Hours Contract, ktorá existuje vo viacerých krajinách a v niektorých krajinách je to zakázané, ale sú aj krajiny, kde to tak nie je a myslím si, že to je nový jav, s ktorým sa musíme dobre zaoberať, dobre ho preštudovať, nie roky samozrejme, aby sme videli, kde dochádza k zneužívaniu, pretože to je vec, čo sa týka aj nás. Členské štáty môžu mať tu na e, svoje vlastné zákony, ale môžeme mať aj európske zákony, ktoré treba dodržiavať. A musíme sa pozrieť na tieto zero, zero hours contracts a pozrieť sa kde by sme mohli zlepšiť našu e, legislatívu, legislatívu o čase na odpočinok a podobne. To znamená, že máme tam čo robiť. Pok- falošný SZČ to je veľký problém. Čo sú SZČ? To sú ľudia, čo sú falošní SZČ? to, ako, čo to znamená? Ide o to, že to sú osoby, ktoré nedodrž, kde sa nedodržujú predpisy určené na ochranu pracovníkov, zamestnancov, pretože keď je SZČO, čo môže byť na ňom falošné? On dodržiava zákony. To je človek, ktorý nekoná nezákonne, ale ide o to, že e, zamestnávateľia zneužívajú túto situáciu, dochádza k falošnému správaniu, k nátlaku, k podvodom, znemožňuje to dobrý rodinný život, vyžaduje si to ďalšie opatrenia a musíme proti tomu bojovať, pretože máme predpisy na ochranu zamestnancov a ide tu najmä o to, aby sme sa zamerali na mobilné sektory, na cezhraničné sektory. Musíme hľadať múdre riešenia a inšpekcia členských štátov je tiež e, partner, s ktorým musíme spolupracovať. Musíme sa pos- po, postarať o to, aby inšpekcia členských štátov získala väčšiu dôveru. To nám zabezpečí spraviť veľký krok vpred v nadchádzajúcich rokoch. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz máme ďalších 20 rečníkov. A poprosím vás, aby ste nehovorili prejavy, ale položili jednoduchú otázku a dajme pani Tyson možnosť, aby mohla e, kompletne odpovedať. Ak sa nám to podarí, tak to zvládneme aj časovo. Takže teraz budeme ešte prísnejšie kontrolovať dodržiavanie času. Pani Jana Žitňanská. Jo. Ďakujem veľmi pekne. Tu som. Vážna pani dezignovaná komisárka, Európa stárne v horizonte roku 2060 by populácia vo veku 65 rokov a viac mala byť v Európskej únii až jedna tretina všetkých svojich obyvateľov. Dopyt na zdravotnú starostlivosť, sociálne služby a dlhodobú starostlivosť bude preto dramaticky rásť. Práve tieto oblasti starostlivosti o starších, ale aj o ľudí so zdravotným postihnutím môžu byť priestorom pre vznik nových pracovných miest – tejto súvislosti by ma zaujímalo aké sú vaše predstavy o podpore vzniku takýchto pracovných miest či už prostredníctvom štrukturálnych fondov ale aj celkovo akými nástrojmi a opatreniami chcete dopomôcť k tomu aby tieto sociálne zdravotné služby boli kvalitné a rešpektovali ľudskú dôstojnosť. ďakujem. Eh, ďakujem veľmi pekne spoločnosť starne, rastie potreba starostlivosti a my musíme dať na tieto otázky odpovede. Je to v prvom rade samozrejme úloha členských štátov, regionov, to je ich zodpovednosť. Tí vytvárajú systémy ochrany, ale my môžeme pomôcť členským štátom, môžeme ich podporovať a ja to chcem aj spraviť. Všetci vieme, že starostlivosť o starších, ak sa neponúkne v službách, tak ľudia sami sa potom musia postarať o svojich starších eh, členov rodiny a znamená to, že takíto ľudia nemôžu pracovať, majú veľa starostí, problémy a to znamená, že mnohí starí ľudia nemajú takú kvalitu života, ktorú im spoločnosť 21. storočia dlží. Vieme, že je to problém, ktorý nás čaká. Nemáme žiadnu žiadne ospravedlnenie na to, aby sme meškali a musíme podporovať členské štáty pri ich e, snahách o E, zabezpečenie, vyriešenie tejto otázky. Musíme mať, máme aj sociálny fond, ktorý môžeme využiť na to, aby sme vytvorili skupiny, ktoré sa môžu od seba navzájom učiť, aby sa naučili, aké by mohli byť nové prístupy k starostlivosti. Aj v tomto sektore musíme mať inovácie. Áno, a je to aj sektor, ako ste správne povedali, ktorý nám umožní uh, Ehm, vytvárať nové pracovné miesta. Máme pracovné miesta, ktoré tvoríme v IT, v zelených technológiách, ale určite nové pracovné miesta, dôstojné pracovné miesta vieme vytvoriť aj v sektore starostlivosti o starších spoluobčanov a na to musíme využiť naše fondy a takto podporovať členské štáty. Okrem toho musíme zabezpečiť, aby sa členské štáty od seba navzájom učili. Každý musí rýchlo dokázať vyhodnotiť, čo spravil, aby videl, kde môže začať budovať vybudovať dôstojné služby starostlivosti na miestnej, regionálnej alebo krajskej úrovni. Ďakujem pekne, Jana Tum v mene skupiny ALDE. Ďakujem, pani predsednička. Diskriminácia v oblasti zamestnanosti je eh, výzvou eh, celkovej hospodárskej e, efektívnosti celé EÚ a tiež to má negatívne dopady na trh práce, e, mobilitu práce a taktiež e, úroveň vzdelávania. Vo všeobecnosti to taktiež spomaľuje hospodársky rast, boj proti diskriminácie v rôznych formách vrátane z rasových dôvodov, sexuálnej orientácie, náboženská a tak ďalej je, je zakotvený v legislatíve EÚ, avšak situácia v rôznych členských štátoch je odlišná a je potrebná politika proti diskriminácii aj na národnej, aj na európskej úrovni. Čo chcete urobiť preto, aby sa uplatňovala smernica proti diskriminácii v praxi? Akú spoluprácu chcete naplňať e, s komisárom pre spravodlivosť e, ochranu spotrebiteľa a zdravotníctvo, aby sa bojovalo proti diskriminácii v príslušných oblastiach, ktoré spadajú do ich portfólií? Ďakujem. Ja, e, dank u wel mevrouw. Discriminatie Ďakujem. Diskriminácia je zakázaná v našich právnych systémoch a musíme spraviť všetko preto, aby diskriminácia nemala ani vytvorený priestor. V prvom rade musíme e, uplatňovať zákony, ktoré máme. To znamená, že sa musíme zaoberať nielen implementáciou E, zákonov v členských štátov, ale aj ich správnou implementáciou. A ak vidíme nedostatky, musíme sa pozrieť, že o čo ide. A mali by sme sa zaoberať tým, že e, aby sme spolu s kolegami našli správne riešenia, aby diskriminácia skončila. Diskriminácia nemá žiaden priestor, je to veľmi dôležité. Ide o rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi. Všetci ľudia sú navzájom, e, sú e, dôstojní, vyžadujú si rovnaké zaobchádzanie a musíme pracovať na strane tých, ktorí venujú tomuto úsilie. Ďakujeme. Pán Nauklis Silikioto v mene GUE, nech sa páči. Vážená pani Tyson, v mnohých bodoch v vašich písaných odpovediach sa vyjadrujete k zhode medzi dopytom a ponukou a taktiež tým súvisiacou otázkou kvalifikácie, tak aby sa aj tým vyriešil problém nezamestnanosti. Do akej miery si myslíte, že politika úspory je e, zodpovedná aj za túto situáciu a taktiež politiky, ktoré sa predpisujú z Bruselu a nedávajú e, členským štátom možnosť zohľadňovať ich e, konkrétne potreby. Najmä sú tu ťažkosti v súvislosti s ohrozením práv pracujúcich, e, taktiež vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom sa zhoršujú a to spôsobuje, že základné pracovné práva sa dokonca nedodržujú ani na úrovni vlád členských štátov. A potom sa chcem ešte opýtať eh, na Marko Solidarity. Eh, solidarita sa prejavuje iba bankám, boši bankám a nie voci pracujúcim. Chcem sa opýtať, čo plánujete preto, aby mali ľudia záruku dôstojnej práce a aby boli chránení najmä v južných krajinách Európskej únie. Ja, dankjewel collega. Collega, ik ben er mij heel goed van bewust dat eh, sommige... Ďakujem pekne. Eh, som si veľmi dobre vedomá toho, že niektoré členské štáty eh, sú veľmi postihnuté krízou a jej dopadmi ešte stále. Dá sa to pripísať rôznym núdzovým opatreniam, ale musíme sa pozrieť aj na príčiny tejto krízy. Faktom však naďalej je, že ešte stále sú závažné problémy v podmienka, ktoré musíme riešiť, je jedna z oblastí, ktorej sa budem venovať veľmi ochotne. A týmto ma mimochodom poveril aj Jean-Claude Juncker, je, že pri hodnotení členských štátov musíme sa viac opierať o sociálne ukazovatele a o mnoho viac ich zohľadniť pri konkrétnych odporúčaniach členským štátom. Dovnímam sa, že musíme sa dôkladne oboznámiť s dianím priamo v danom členskom štáte. Nemôžeme teda vychádzať len zo štatistík, musíme mať v dispozícii podrobnejšie analýzy problémov v členských štátoch a na základe týchto poznatkov potom budeme schopnejší predložiť relevantné odporúčania a poskytnúť aj podporu. Ďalej druhá vec, aj toto je veľmi dôležitá téma, ak budú potrebné konkrétne opatrenia pre členský štát. E, pri plnení programu musíme vykonať príslušnú sociálnu štúdiu dopadu. Viem, že nutové opatrenia trojky sa museli spustiť veľmi rýchlo. Parlament to už v minulosti kritizoval. A ja súhlasím s tým, že sú tu veľké otázniky spojené s e, demokratickosťou niektorých opatrení, ktoré sa museli prijať. Musíme teda e, celú vec podrobne analyzovať a jej príčiny, ale ešte stále to nie je zďaleka vyriešené. V tomto štádiu teda musíme predovšetkým zabezpečiť lepšiu informovanosť o dianí priamo v všetkých štátoch, priamo v teréne a potom e, začleniť do tohto aj aspekty sociálnej pracovnej politiky a tým lepšie poskytnúť pracovné príležitosti do budúcna, pretože nedostatok práce je ten hlavný problém. Potrebujeme rast, potrebujeme zamestnanosť, investície v tých krajinách, ktoré to momentálne najakutnejšie potrebujú. Pani mm, Deli. Bonjour, Madame Thyssen, bienvenue. Ďakujem, pani predsedajúca. E, dobrý deň, pani Tyson, srdečne vás tu vítam, sedím tu. Veľmi ma teší, že vám môžem eh, položiť eh, svoju otázku, eh, keďže ste žena v novej komisii je veľmi málo žien. Srdečne vás tu vítam. Mám naozaj veľmi jednoduchú otázku. Rokovanie o dohode TTIP vyvolávajú dojem, že sociálne štandardy by sa mohli obetovať kvôli právam voľného obchodu, čo sa týka ratifikácie dohovoru Medzinárodnej organizácie práce. Aj toto by bolo potrebné pre dohodu o zmluve TTIP. Môžete nám teda zaručiť tu a teraz, že nikto nebude schopný porušovať naše národné e, zákony, ktoré e, poskytujú sociálne záruky a že sa to nepohne celé smerom dole. Ďakujem pekne. Rokovania o dohode TTIP sa opäť začnú a rozbehnú len čo sa ujme funkcie komisia. Pani Malmstrom to má vo svojom portfóliu, ako celkom iste viete, ale generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť je tiež súčasťou e, tohto týmu. Pozorne to sledujeme, nerokuje sa len o obchode, zohľadňujú sa aj sociálne štandardy. E, sú tam odborníci, ktorí sú súčasťou týmu, ktorí to majú na starosti, teda toto by vás malo aspoň mierne upokojiť. E, berie sa to do úvahy. Viem, že je to dohoda aj o tom, že sa musíme snažiť o takú dohodu, v ktorej jasne dáme najavo, že nie sme ochotní znižovať e, naše štandardy len preto, aby sme prilákali investície. Na tom sme sa už dohodli. Musíme sa snažiť o to, aby každý jeden členský štát mal nárok rozhodovať o svojej legislatíve e, vo svojom členskom štáte, aj čo sa týka pracovných e, práv a sociálnych otázok. A to, čo ste spomenuli v súvislosti s dohovorom ILO, my ich nejako nechránime práve naopak e, požiadavkou v USA je zohľadniť e, tento dohovor, o ktoré krajiny podpísali. Ak sa teda vyrokuje dohoda TTIP, tieto normy by sa vzťahovali tým pádom na celý svet. A dohovor Medzinárodnej organizácie práce je dobrým e, štandardom. Nemusíme si teda robiť obavy, že naše e, normy, ktoré sa týkajú potrebnej bezpečnosti alebo pra- na pracovnom trhu by sa nejako znížili. E, postaráme sa o to, aby k tomu nedošlo. E, ďalej pán Natol. E, ďakujem pani komisárka za vašu veľmi otvorenú a priamu a čestnú odpoveď, kde ste priznali, že sa nebude opätovne rokovať o mobilite pracovníkov a slobode pohybu v EÚ. Ďalej sa chcem opýtať na ďalšie dve veci ste ochotná prijať ak, nie, akékoľvek ďalšie ústupky v mobilite pre Veľkú Britániu, aby ostala v EÚ a ak Británia nebude ochotná prijať túto e, slobodu pohybu a neobmedzenú mobilitu e, po rokovaniach a po reformách, e, domnievate sa, že Veľká Británia by tým pádom mala odísť z EÚ? Ďakujem. Beste collega, dat is een vraag die u niet aan mij kan stellen. Vážený pán kolega, to nie je otázka, ktorú by ste mali adresovať mne. Ja o tom predsa nemôžem rozhodnúť. V každom prípade je jasné, že sú tu pravidlá, máme platné zmluvy a základné pravidlá, ktoré sú zakotvené v zmluve a tie musia ostať inak, totiž sa úplne rozpadne samotná štruktúra európskej integrácie. A to predsa nemôže byť našim cieľom. Novozvolený predseda komisie eh, Jean-Claude Juncker sa vyjadril a ja s ním súhlasím, že nebudeme zatvárať oči pred niektorými fenoménmi v členských štátoch. Eh, chceme to pozorne preskúmať a nájsť hodné riešenia, ale nemôžete predsa očakávať, že ja takto predbednem eh, udalosti a tak či tak ako komisárka pre zamestnanosť nemôžem eh, vôbec eh, sa ujímať takéto iniciatívy, nemôžem sa vyjadriť, eh, že ak Veľká Británia ehm, nebude spokojná s novými pravidlami, že musí odísť. Musíme sa mm, snažiť o to, aby sme si navzájom čo najlepšie rozumeli, aby sme sa navzájom počúvali a našli spoločné riešenie ale musíme začať tým, že budeme pozorne diskutovať a potom sa uvidí, čo ďalej. E, ďakujeme pekne. Danuta Jasloviacka je ďalšou rečníčkou, sedí tu po mojej lavici. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani Tyson ja som sa zúčastnila medziparlamentnej schôdze so zastupcami hospodárskeho e, sektora a politiky a spomenula sa tam otázka mobility, ktorá je mimoriadne dôležitá v EÚ. Veľmi ma teší, že pre vás e, táto mobilita je tiež rovnako dôležitá. Uvedomujeme si, že keď chceme mať bezpečný dom, e, základy sú tým najdôležitejším prvkom Chcem sa ešte opýtať na smernicu, ktorá sa týka vysielania pracovníkov. Informácie a údaje, ktoré sa budú zhromažďovať na základe tejto smernice, sú potom pre nás veľkým znepokojením. Myslíte si, že bude možné na lokálnej úrovni preskúmať a zhromaždiť eh, údaje, ktoré budú konkrétne, ktoré budú presné, aby sa potom našli vhodné riešenia a predpokladáte, že by bolo možné hľadať aj lokálnych partnerov pre e, spoluprácu. Je to dôležité z toho pohľadu, že samozprávy v mnohých regiónoch Európy vôbec nemajú spoločné um, dostatočné znalosti o spoločných dokumentoch, napríklad Agenda 2020 a tak ďalej. Pani Tyson. Eh. Ďakujem veľmi pekne, pani Soviecka, za vašu otázku. Vedomosti, znalosti sú samozrejme najlepším základom na vypracovanie politiky, takže keď poviete, že niektoré údaje chýbajú, že nemáme dostatočné znalosti o problematike, tak prvou úlohou je postarať sa o to, aby sme pozbírali údaje, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Už som niekoľkokrát povedala, že sa musíme postarať o to, aby sme lepšie vedeli, čo sa deje v členských štátoch a musíme prehobiť naše znalosti o tomto. To je jedna vec. Po druhé, musíme zapojiť miestnych aktérov. Ja myslím, že to sa už deje, najmä pokiaľ ide o sociálne inovácie a rôzne takéto produkty, finančné nástroje, ktoré máme preto k dispozícii. Tie sú predsa prístupné pre miestne a regionálne orgány, samozprávy, ale ja si myslím, že tu musíme si uvedomiť, že členské štáty a regióny majú aj tú svoju úlohu a členské a komisia nemôže priamo ísť na miestnu alebo regionálnu úroveň, predsa je to ešte úroveň členských štátov. A keď zistíme, že nejaká politika a tie šance, ktoré máme na to, aby sme sa navzájom od seba učili, ako inovovať, aby sme sa navzájom e, informovali, ak e, tieto, kance, e, tieto šance nie sú využívané v dostatočnej miere a ak fondy nie sú dostatočne využívané fondy, ktoré, pre ktoré máme legislatívu a ktoré máme k dispozícii, musíme sa obrátiť na členské štáty a venovať tomuto pozornosť. Ja si myslím, že samozrejme my máme komunikovať s členskými štát, štátmi a e, treba sa postarať o to, aby veci prenikli aj na miestnu regionálnu úroveň. Ja počujem, že veľmi často, že na lokálnej úrovni veľmi často nevedia, aké sú základné právne predpisy, povedzme, pre sociálne zabezpečenie Veľmi často je to tak, že chýbajú tieto znalosti a ľudia nevedia, občania nevedia, čo majú robiť, takto vznikajú problémy a musíme sa postarať o šírenie informácií a zapojiť všetkých aktérov v maximálnej miere do prebiehajúcich procesov a projektov a ak to nefunguje, musíme sa obrátiť na členský štát, aby venoval väčšie úsilie tomuto, aby sa vytvorila väčšia transparentnosť a, a lepšia transpozícia legislatívy. Pani Bilia Blinkevičiute v mene SAD. Ďakujem, vážna pani Tyson. V dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a úsporných opatrení chudoba, najmä chudoba detí, sa čoraz viac prehlbuje. V roku 2011 27 všetkých detí v Európe boli vystavené riziku chudoby a sociálneho vylúčenia. Európska únia v súčasnosti sa nestará o tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. Teda, aké konkrétne opatrenia chcete navrhnúť preto, aby Európa splnila svoje e, ciele, ktoré sa týkajú chudoby a ktoré sú stanovené stratégie 2020? A ako vnímate zavedenie programu záruky deťom, ktorý by bol podobný ako program záruky mládeže, tak aby žiadne dieťa nebolo zabudnuté. Ďakujem. Uh, deti sú veľmi vzácným uh, majetkom našej spoločnosti a ak sú deti chudobné, je to zlý začiatok života a to si neprajeme, to nechceme. Takže musíme bojovať proti tomu zo všetkých síl. Ale aj tu je chudoba vec, kde veľká zodpovednosť leží aj na pleciach členských štátov a my ich musíme podporovať a to robíme spoluprác, prostredníctvom spolupráce s organizáciami, ktoré sa venujú chudobným a potom aj v odporúčaniach pre konkrétne krajiny musíme venovať pozornosť tejto problematike, teda v tých krajinách, kde existuje chudoba, a musíme vyžadovať od členských štátov reformy, na to kladieme dôraz a ja to chcem v budúcnosti ešte viac robiť. Musíme si uvedomiť, že to nie je len politika e, nasmerovaná na chudobných, ktorá tu pomôže. Nie, my sa musíme zaoberať aj tým, ako je e, spoločnosť organizovaná. Musíme sa postarať o to, aby deti pred porodom, pred narodením aj po narodení boli chránené, aby sme mali dobré predškolské zariadenia, školské zariadenia, služby rodinám, aby rodiny, ktoré sa nachádzajú v ťažkej situácii, v chudobe, mali predsa len možnosť dobre sa postarať o svoje deti. Teda deti musia byť zabezpečené, aby E, deti z chudobných rodín mali výhľad na lepšiu budúcnosť. Musíme preto urobiť všetko, musíme prísť inovatívnymi nástrojmi. Máme tu sami možnosť e, konať napríklad easy programy, easy financie, tak aby ďalej ľudia sa, pracovníci sa musia stretávať, vymieňať si skúsenosti a naozaj boj proti chudobe je dôležitým cieľom agendy 2020 a musíme mu venovať pozornosť, ako som už povedala, v odporúčaniach pre konkrétne štáty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Helga Stevens, menej e CR. Geachte mevrouw, kandidaat eurocommissaris. Vážená pani kandidátka, my sme z rovnakého malého regiónu a uvedomujeme si, že Európska únia a jej členské štáty stoja pred veľkými výzvami Máme veľmi náročnú rozpočtovú situáciu a členské štáty a ich regióny sa musia v najbližšom období veľmi zamerať na veľké štrukturálne projekty, aby sa dokázali riešiť problémy s mobilitou. Potom to pomôže aj ekonomike. Aké možnosti má malý región, ako povedzme Flámsko, aby v rámci európskeho rozpočtu dokázalo zrealizovať náročné projekty a rozdeliť e, náklady na obdobie viacerých rokov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Stevens. Vaša otázka hovorí o tom, aké projekty infraštruktúry by sme mali aby sa pomohlo ľuďom, ktorí sú z malých regiónov. Možno, že tí, ktorí nie ste z našho regiónu, neviete o diskusii, ktorú sme mali v našom regióne, o veľkých infraštruktúrnych e, projektoch, ktoré máme realizovať, ale ktorých financovanie by si vyžadovalo európske peniaze ja si myslím, že tu môžeme povedať, že áno, e, pravidla sa musia uplatňovať. Nemôžeme pre malú krajinu, ako je Belgicko a malý región, ako je Flámsko, robiť výnimky. Nikto nebude predsa odo mňa môcť očakávať, že bude meniť existujúce predpisy tak, aby boli prispôsobené na mieru môjho regióna. A máme predpisy normy, ktoré sa týkajú rozpočtu a jednotlivých rozpočtových kapitol Ďalej máme auditorov, ktorí sú nezávislé organizácie a kontrolujú vynakladanie prostriedkov. Eurostat e, napríklad nezávislým spôsobom posudzuje situáciu. Takže to, čo ja môžem povedať ako belgická komisárka, keď budem konfrontovaná s takýmito problémami, a sú to problémy, ktoré sa týkajú iste aj iných krajín, tak ja nemôžem ani nebudem dávať pokyny alebo robiť niečo v prospech mojej krajiny, čo by, sa ne, čo by, nebo, čo by nebolo v súlade s predpismi a čo by nebolo na osoch ostatných pretože Eurostat, ako som povedal, je funkčne nezávislý a budem ich rešpektovať. A to nie je len moja povinnosť, je to aj môj úmysel. Ďakujem pekne. A ďalej má slovo eh, pán Ivo Vaj, eh, pán, pán kolega z ALDE. Ďakujem pekne. Eh, pani Tyson. Ďakujem. Dnešný deň je Medzinárodným dňom starších ľudí. V tejto súvislosti vám chcem položiť otázku. Budete pracovať na celoeurópskej stratégii mm, pre prispôsobenie sa demografickým zmenám je jasné, že potrebujeme celý rad nových nástrojov, ktoré budú chrániť túto časť populácie. A nebudem tu teraz zachádzať do podrobností, nemáme na to čas, ale faktom je, že starší ľudia nemajú dostatočné lobistické kanály v Európe a preto e, sú závislí len od dobrej vôle politikov. Nástroj, ktorý by napríklad e, priniesol možnosť, aby ľudia vo veku 45 až 55 rokov našli zamestnanie. To by bol napríklad dobrý príklad, e, ako by Európska únia mohla zasiahnuť. Kolíga, Um, e, ďakujem pekne za otázku. Pardon, ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. E, treba povedať, že naozaj je pravda taká, že e, starší občania nemajú dostatok e, lobovacích kanálov a lobovacích možností, ako obhajovať svoje práva a svoje potreby. Musím povedať, že som si vždy veľmi dobre uvedomovala, že niektorí, niektoré časti spoločnosti, niektoré skupiny občanov majú niekedy veľmi efektívne a veľmi dobré kanály, ako presadzovať svoje názory alebo ako hovoriť o svojich potrebách, môžu financovať lobbystov a tak ďalej. Iní si to jednoducho dovoliť nemôžu a takéto možnosti majú obmedzené. Eh, ako politikov je to vždy naša povinnosť, ako poslankyňa Európskeho parlamentu som to zdôrazňovala, že musíme počúvať ľudí v spoločnosti. Musíme eh, samozrejme počúvať aj lobbystov a bojovníkov za práva niektorých skupín, ale nesmieme zabúdať na to, že sú aj ľudia, ktorí si lobbystov dovoliť nemôžu a musíme myslieť na ich potreby a eh, na ich možnosti. Keď sa pozriete na starších občanov, tak sa organizujú a ako postupne stále akčnejšia skupina a bojujú za svoje práva. A treba si to uvedomiť najmä v kontexte toho, e, že keď hovoríme o starších ľuďoch, ich mobilizačná schopnosť je možno trochu menšia. E, častokrát e, nie sú spoločensky až tak aktívni, ale máme tu stále starnúcu populáciu a dlhodobo tu budeme vidieť nedostatok pracovných síl a musíme zabezpečiť to, aby starí ľudia alebo starší občania zostali aktívni aby boli spoločensky aj možno pracovne aktívni, mali by mať nevyhnutné zručnosti, nevyhnutné možnosti, tak aby sa dokázali zapájať, ak chcú do pracovného procesu. E, treba ich podporovať celoživotným vzdelávaním, e, postupným e, naberaním nových zručností a schopností a okrem toho, že budú trénovaní a vzdelávaní, mali by tu byť aj pracovné miesta, ktoré dokážu zastávať starší občania. Takže treba vlastne zabezpečiť akýsi posun v tom, ako ľudia pracujú, aby dokázali pracovať dlhšie. To je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali aktívne starnúcu populáciu, tak aby ľudia mohli zostať e, pracovne aktívni v dôstojných podmienkach, mali by mať dôstojné dôchodky, o tom sme už hovorili a to ani ja zda nemôžem dostatočne dobre zdôrazniť. Pán Sven Šulce z EPP, nech sa páči. Vážna pani Tyson, aj moje otázku dostanete možnosť vyjadriť sa k téme demografie, ktorá je taká dôležitá. Myslím, že dve minúty E, predsa len nie je veľmi dlhý čas. Demografická e, zmena, ako to už oznelo, jedna z najvýznamnejších tém e, našej éry a ako ste už povedali, Európska únia sa bude musieť vysporiadať s rôznymi výzvami, ktoré s tým súvisia. Okrem toho, taktiež s tým súvisí aj klesajúca pôrodnosť v členských štátoch. Faktory majú tiež významný dopad na e, sociálnu politiku, pretože e, zaťaženie našich sociálnych systémov v členských štátoch je vysoké a taktiež e, to súvisí s politikou zamestnanosti. Mohli by ste sa prosím vyjadriť konkrétne, aké opatrenia chcete prijať mm, na to, aby Európska komisia e, sa venovala tejto problematike demografických zmien. A ďalšia otázka. E, dlhodobo udržateľný e, systém dôchodkov by tiež bol potrebný. Rečník bol prerušený. Nech sa páči, pani Tyson. Ja. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Naozaj si myslím, že to je naozaj veľmi dôležité, najmä keď hovoríme o inováciách v Európe. A častokrát myslíme na viac než len vedu a vývoj, najmä z pohľadu tých odvetví priemyslu, ktoré z toho najviac benefitujú. Takisto nesmieme zabúdať aj na tvorbu a vývoj nových pracovných e, služieb, nových e, politík, ktoré sa budú venovať novým sociálnym problémom. Treba povedať, že to naozaj niečo, čo je celkom nové treba si uvedomiť, že tá téma, ako ste správne pomenovali, je úzko prepojená aj s demografiou, ale bohužiaľ v mnohých členských štátoch tá reakcia mešká. Ešte to nie je nezachrániteľné, ale musíme z toho spraviť našu prioritu. Keď hovoríme o sociálnych inováciách, potrebujeme vytvárať platformy, e, nemôžeme jednoducho len tak zvrátiť populačné trendy, ale potrebujeme vytvárať e, možnosti, E, kde členské štáty naozaj budú stimulované a podporované v tom, aby vytvárali nové sociálne služby, aby to, boli adekvátne, aby to bolo adekvátne vzdelávanie, aby sa e, vlastne pripravovali, pripravovala celá spoločnosť na nové demografické nastavenie. Sú tu konkrétne kroky, konkrétne aktivity, ktoré môžeme prijať s cieľom podporiť e, naše znalosti, naše poznatky, Mali by sme zabezpečiť to, aby ľudia, ktorí pracujú v týchto nových službách, boli adekvátne informovaní, adekvátne pripravení a mali by sme zároveň využiť čo najviac nové dostupné technológie, ktoré máme. E, mali by sme e, vytvárať aj nové techniky starostlivosti, poskytovania služieb, ale zároveň e, jadro našej pozornosti musí byť zamerané na dlhodobú prípravu. V tomto smere nemôžeme príjmať legislatívu, ale môžeme to podporovať cez poskytovanie projektov, sociál- nasmerovanie sociálneho fondu a iné inovácie a zároveň je dôležité, aby sme sa navzájom od seba učili. Ďakujem pekne pani Kamervert, socialisti a demokrati a výbor pre kultúru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani Tyson. Vieme, že vysoká nezamestnanosť mladých je jeden z najvýznamnejších problémov v členských štátoch a taktiež vieme, že ten problém sa zrejme nedá vyriešiť len peknými projektami, ale iba vytváraním rozumných štruktúr. Na mnohých príkladoch členských štátov vidíme, že duálny systém vzdelávania, teda kombinácia školského vzdelávania a priamej odbornej prípravy v podnikoch eh, sa veľmi osvedčilo v časoch krízy eh, a teda je vhodným nástrojom, ako eh, vykonať prevenciu na problémoch s pracovným trhom a taktiež to e, prispieva k lepšej e, a rovnováženejšej e, záťaži medzi štátom a podnikmi. Aké konkrétne opatrenia chcete prijať na podporu tohto duálneho vzdelávania, ako chcete členské štáty podporiť tom, aby zavádzali takéto systémy, aké mechanizmy spolupráce medzi generálnym riaditeľom pre zamestnanosť a vzdelávanie chcete preto vytvoriť? Ďakujem. Ďakujem za túto otázku a ja si uvedomujem, že duálne vzdelávanie, alternatívne vzdelávanie môže byť niečo, čo je veľmi užitočné a prináša výsledky. Vieme to z výskumu, vieme to z terénu, vieme, že tí ľudia, ktorí majú takéto vzdelanie, sa dokážu oveľa lepšie uplatniť na trhu práce a to je jeden z našich problémov s mládežou, ten prechod zo vzdelávania na trh práce sa nedarí tak dobre, takže určite tu vidím hudbu budúcnosti, čo my môžeme ako Európa ro- robiť. My vieme, že vzdelávanie, školstvo je problematika v zodpovednosti členských štátov, ale máme aj my na európskej úrovni niekoľko nástrojov. Vy sa ma konkrétne pýtate, čo môžeme robiť. Máme už e, stretnutia so všetkými zainteresovanými stranami, ktoré by viedli k tomu, aby sa mohli vzájomne učiť v oblasti odborného e, a učňovského školstva. Tam sa navzájom učíme, takže začali sme niekoľko iniciatív a určite sa to dá ďalej konkrétne sformovať spoluprácou, tak ako ste to aj vy naznačili, e, s kultúrou. Možno ste si všimli, že v mojom liste od, Jana, od Žana Kloda Junkera sa hovorí aj o tom, aké zodpovednosti spadajú po ktoré generálne riaditeľstvo a vidíte, že vzdelávanie, odborná príprava, príprava na povolanie a vzdelávanie dospelých, že to bude teraz z odpovednosti generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. A to je podľa mňa veľmi dobre, lebo takto bude môcť spolupracovať aj s kultúrou, aj zrealizovať tieto veci, ktoré sa ma týkajú. Napríklad Erasmus+, plus, to je cesraničná spolupráca, vysielanie, výmena študentov a vyučujúcich a výmena e, organizátorov vzdelávania. To sú rôzne projekty výmeny, ktoré môžeme z DG Employment iniciovať, ale administ- Pardon, vypadol, vypadol mikrofón, takže nevieme povedať, že kam patrí administratívny dohľad. Ďakujem pekne, Renate Weber v mene EPP. Thank you very much, Chair. Ďakujem pekne, pani eh, predsedajúca. Eh, pani dezignovaná komisárka, veľmi si za vaše vyhlásenia, ktoré sa týkali voľného pohybu osôb v EÚ a tiež o eh, mobilite práce a taktiež súhlasím s vami v tom, že musíme zmeniť našu formu vzdelávania odbornej prípravy tak, aby sme lepšie dokázali sa vysporiadať s nedostatkom zručnosti, ktorý je na pracovnom trhu. Preto sa chcem opýtať, do akej miery Európska komisia a aj vy, ochot, by ste bola ochotná zájsť v odporúčanie navrhovanie členským štátom takéto konkrétne kroky zmeniť, učebné osnovy, odbornú prípravu, učňovskú a prípravu a tie celoživotné vzdelávanie. Aké konkrétne kroky teda sa môžu plánovať v tomto smere? Ja, Ďakujem veľmi pekne, pani Weber. Myslím si, že my nemáme právomoc na na úrovni v oblasti vzdelávania prijímať nejaké záväzné rozhodnutia na úrovni školských osnov pre členské štáty. My môžeme len podporovať, spolupracovať, zbierať údaje a podobne. To sa určite je niečo, čo aj budeme robiť, najmä keď ide o vzdelávanie e, v technických odboroch a príprave na povolanie. Čo môžeme ponúknuť? Znalosti, informácie a postarať sa o to, aby sa aktívne a efektívne využívali v iných členských štátoch, aby tie osoby, ktoré pripravujú školské osnovy, sa navzájom stretávali a učili sa od seba je to totiž veľmi dobrá metóda, zdá sa soft, zdá sa meka, áno, že čo ja viem. E, ja som povedala, že je to vec, čo musíme nechať na členské štáty. Je to ale tak, taká, takáto je delba zodpovednosti a právomoci v rámci subsidiarity. To, čo my môžeme urobiť, je, že keď zistíme, kým, e, aké sú výsledky vzdelávania. Máme napríklad znalosti o kvalifikácii povolaní, vieme o ľudiach, ktorí chodia do regulovaných zamestnaní a môžeme pomôcť aj v tom, aby tie výsledky vzdelávania boli navzájom uznávané v členských štátoch. Pracujeme na tom, ale určite sa dá táto oblasť ešte zlepšiť, povzbudiť, aby sme získali pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí sú učňami, ktorí, sú, e, ktorí majú neformálnejšie formy vzdelávania a môžeme sa postarať o to, aby takéto výsledky vzdelávania boli lepšie e, cenené a uznávané a takto by sa mohlo zabezpečiť lepší prístup na trh práce a v súvislosti s mobilitou v Európe by sme tiež mohli dosiahnuť lepšie výsledky. Thank you. I'll give the floor to Irače Garcia. Ďakujem pani Irače Garcia Perez, socialisti a demokrati a výbor FAM, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani predsednička, pani Tyson ehm, rodový mainstreaming a zároveň, zároveň princíp rovnosti rodov a pohľavy je principiálny vo všetkých politikách, ale vo vašej téme je jazda najkľúčovejší. Um, treba povedať, že máme tu veľké rozdiely medzi platmi. Um, ženy dostávajú od o 30 nižšie platy v niektorých štátoch, o 39 nižšie dôchodky. Je tu obrovský nárast žien, ktoré čelia chudobe a sociálnemu vyčleneniu. V tomto smere je naozaj kľúčové povedať si, aké nástroje chcete v tomto smere prijať, tak aby sa znižovala táto trojitá rozdielnosť, čiže chudoba, e, dôchodky a platy a zároveň e, treba si priznať, že sú v tomto smere nevyhnutné konkrétne kroky, tak aby sme vedeli spustiť e, znižovanie týchto rozdielov medzi rodmi a zároveň akým spôsobom chcete e, mužov, najmä mužov v, kole, v komisii, angažovať viac, aby bojovali v tejto téme rodovej rovnosti a podporovali vás. Thank you, Ďakujem za túto otázku. Ja si myslím, že muži a ženy v komisii musia v prvom rade sa postarať o rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami. To je právo v Európe a určite je to aj e, otázka rovnakej pláce za rovnakú prácu. Ja si myslím, že článok 119 poznám na spameť. Je to základná úprava toho, e, aby sme mali e, sociálne zákony v Európe, ktoré zabezpečujú rovnosť. Áno, či môžeme mať také zákony, ktoré by to viacej podporovali. Ja si myslím, že zákony nestačia, ale odporúčania, ktoré pripravujeme, musíme aj dodržiavať a povedali sme, že mzdy musia byť transparentnejšie a musíme mať transparentné výsledky príjmov žien a mužov, napríklad na úrovni závodov. A keď ide o zamestnanosť, musíme urobiť všetko preto, aby sme to podporili. Ten zákon, zákony existujú, ale ide o to, ako sa to dá rozumne e, implementovať. Rovnaká práca za rovnakú prácu, to nesúvisí s tým, že robíme presne tú istú prácu a za to máme úplne rovnakú mzdu ale ide o to, aby účasť žien na pra- trhu práce sa zlepšila. Frác, ženy sa zúčastňujú trhu práce menej, majú viac práce na čiastočný úvezok, berú si viac dovoleniek, čo znamená, majú viac prerušení v svojej kariére, pretože sa musia starať o deti alebo iných členov rodiny, končia skôr s prácou a takto sa dostanú potom do situácie diskriminácie v dôchodkom zabezpečení pretože majú menej času na to, aby si vybudovali e, dôchodok. Takže musíme sa postarať o to, aby ženy sa mohli viac zúčastňovať na práci, ale aby to mohli robiť, musíme im to umožniť. Musia mať dispozícii služby, predškolské zariadenia a jednoducho sú tu rôzne také tiché nástroje, ktoré umožňujú potlačať ženy a odrácať ich od plnej účasti na trhu prácu. A to, čo zistíme a vieme, musíme sa snažiť odstraniť. Ale musíme sa ešte navzájom od seba veľa učiť a musíme Ďakujem pekne. Ďalej pani Konstanz Le Grip, ktorá zastupuje EPP a výbor FAM. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Vážená pani dezignovaná komisárka, naozaj veľmi rada som si vypočula vaše odpovede na tie otázky, ktoré predložila, predložila predchádzajúca rečnička a beriem na vedomie, alebo teraz potešením vidím vašu odhodlenosť pracovať za účelom väčšej rodovej rovnosti, ak budete potvrdená vo vašej pozícii a rada by ste videli väčšiu mieru rodovej rovnosti v celej Európskej únii medzi všetkými členskými štátmi. Chcete sa vysporiadať aj s platovými rozdielmi eh, medzi jednotlivými rodmi a aj rozdielmi v dôchodkoch, ktoré, ktoré sú do neba volajúcim škandálom. Eh, poznamenali sme si vašu ochotu a odhodlanie. Poprosili by sme vás, aby ste teraz nadviazali na vaše odpovede aj konkrétnymi krokmi, lebo treba povedať, že to všetko je zásadná e, obava pre mnohých občanov v Európe. E, aké špecifické iniciatívy by ste navrhovala, aby sme ich mohli spustiť spoločne s vašim kolegom, kolegyňou, ktorá má na starosti rodovú rovnosť, e, tak aby sme dokázali povzbudiť členské štáty, aby mohli účinnejšie presadzovať už existujúcu legislatívu? Ďakujem veľmi. Veľmi konkrétne opatrenia uplatňovania legislatívy znamenajú, že si musíme pozrieť, aká je realita v teréne, aby sme mali skutočné znalosti o tom, čo sa v členských štátoch presne deje. To nám chýba. A keď zistíme, že členské štáty nerešpektujú zákony, že právne predpisy sú nedostačne implementované, tak musíme vyvinúť úsilie na to, aby sme prinútili členské štáty sa inak správať a na to musíme využiť všetky nástroje. To znamená žiadna rodová diskriminácia, žiadna diskriminácia na základe pohľavia. Potom som už chcela ešte podať niečo. Ak si niekto povie, že muži a ženy v komisii, tak ja som sa veľmi potešila, keď mi pán e, Juncker povedal, že chce viac e, veľa žien v svojej komisii a že ich chce mať nielen preto, že to žiada Európsky parlament, ale chce preto e, mať viac žien v komisii, pretože si myslí, že je to tak správne. Povedal mi doslovne, žijeme v 21. storočí a ženy majú svoje miesto a ja nebudem spokojný, ak budem mať žien menej ako minimum, čo som si stanovil. Takže vidíme, že komisia je o tomto presvedčená. Vidím tu našu šancu a ja som presvedčená, že aj ďalší komisári a komisárky budú v tomto duchu pracovať a budeme rozširovať túto predstavu na, e, v našej činnosti. A budem sa starať o to, aby sme zabezpečili rovnaké sociálne zabezpečenie pre ženy. A teda, ak sa ma pýtate, či som feministka, tak áno, vždy a čo pod tým chápem? Chápem pod tým to, že ženy potrebujú podporu, otvorené dvere a mali by sme venovať tomuto úsiliu. Toto je naša úloha a ja to vidím ako svoje poslanie ako Európanka. Eh, Ďakujem pekne. Pani Gentile za SND, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem len pekne za slovo, pani predsednička. Rovnako aj ja chcem pozdraviť eh, pani Tyson, kandidátku na komisárku. Súčasná finančná kríza a úsporné opatrenia, ktoré máme pred sebou e, a za sebou, mali devastujúce dopady prudko rastúca nezamestnanosť, e, inkompetencia sociálnych služieb, aby dokázali e, pokryť prudký dopyt po ich službách táto situácia jednoducho už nie je akceptovateľná. Potrebujeme zásadným spôsobom zlepšiť e, sieť sociálneho zabezpečenia a záchranné systémy. Potrebujeme zlepšiť e, systémy investícií do sociálnej zdravotných sociálnych a zdravotných služieb a nemôžeme ďalej šetriť na týchto témach. Chcem sa spýtať pani Tyson, či plánuje zaviesť európsku legislatívu, ktorá by nám umožnila e, realizovať akýsi sociálny plán ochrany na európskej úrovni, ktorý by zabezpečoval univerzálny prístup k službám aj k, k akému základnému, e, základnej kvalite života a takisto aj európsky plán minimálnej mzdy, tak aby bola dôstojná mzda štandardom v celej Európskej únii. Ďakujem pani e, kolegyňa za túto otázku. Či budem bojovať za dobrú sociálnu politiku. Situáciu, áno, máme našu zmluvu, to je naše vodítko. Máme aj list, vyhlásenie predsedu eh, Junckera, ktorý hovorí, že potrebujeme dobrú sociálnu politiku a že potrebujeme klásť dôraz na sociálne trhové hospodárstvo. Áno, vždy sa o tom hovorilo a musíme sa postarať o to, aby veci boli udržateľné, aby sme mali dostatočnú konkurencieschopnosť a dostatok e, rastu. Teraz, či potrebujeme na to nejakú, e, dôle, nejakú špecifickú európsku oblasť, ktorej by sa mali držať e, konkr- eur- členské štáty. Ja myslím, že nemôžeme povedať, že toto je tá doména takto konkrétne. Je to, to veľa zložitejšie. Musíme sa venovať napríklad jednotlivým oblastiam z komplexného pohľadu, neviem, pracovné právo, sociálne zabezpečenie a žiadať od členských štátov, aby udržateľne formulovali svoje politiky a to budeme určite aj robiť. Toto, sú, toto je postoj celej komisie potom je tu otázka minimálnej mzdy. Tam sme sa tomu ešte nevenovali, hovorili sme no o minimálnom príjme, ale aj minimálna mzda je dôležitá. Ja si myslím, že každý členský štát by mal mať stanovenú minimálnu mzdu. Takže takto povedal aj náš e, predseda komisie. Máme článok 153.5, kde sa vyslovene hovorí, že nemáme právomoc určiť mzdy tak znamená to, že nemáme právomoc, ale môžeme inšpirovať členské štáty, aby si určili minimálnu mzdu, pretože je to faktor, ktorý zabezpečí úprimnú, čestnú hospodárskú súťaž medzi členskými štátmi. Musíme teda takto povzbudzovať sociálnych partnerov a členské štáty, aby sa tomuto venovali a tie členské štáty, ktoré to ešte neurobili, tak by mali spraviť, ale my to určiť nemôžeme, to je mimo našej kompetencie. Maria Riena v mene SAD, nech sa páči. Ďakujem. Srdečne vás to vítam, pani Tyson. Od krízy, ktorá vypukla v roku 2008, sme svedkami aj sociálneho dumpingu, dumpingu v oblasti životného prostredia. Zaznamenali sme 16 tisíc firiem, ktoré prešli reštrukturalizáciou. Tisíce pracujúcich prišlo o prácu. Musíme teraz e, podať pomocnú ruku obetiam tejto reštrukturalizácie. E, Vznikajú tu rôzne postupy, informácie. Máme tu belgickú zákon Reno, ktorý ste veľmi dobre poznáte. V roku 2013 bola výzva e, pre informácie, konzultovanie pracujúcich a taktiež je tu plán reštrukturalizácie, ktorý musí byť riadený. Teda chcem sa opýtať, či ste ochotná predložiť návrh rámcovej smernice eh, v reakcii na túto požiadavku, ako chcete lepšie chrániť výrobný priemysel v Európe, pretože vytvára pracovné miesta a čeli dumpingu. Eh, Herš, ďakujem za túto otázku. Reformy sú skutočnosť, reštrukturalizácia je skutočnosť a veľa sme ich urobili a ešte ich veľa budeme musieť spraviť. Takže najmudrejšie, čo môžeme spraviť, je predvídať. Vieme, že čas veci príde, musíme ich predvídať na makro aj mikroúrovni a konzultácie a informácie pracovníkov sú tu dôležité. Ale samozrejme, že musí to byť viac ako konzultácia a informácie. Všetky dotknuté strany v regióne sa musia stretávať, musia sa navzájom povzbudzovať, aby e, predvídali situáciu možnej reštrukturalizácie, aby tí ľudia, ktorí možno stratia svoje svoju prácu, mohli byť preškolení, aby získali nové zručnosti, aby si mohli hľadať nové pracovné uplatnenie. A musíme sa zamerať na to, aké prostriedky má členský štát, mesto, komunita, obec a ako môže takúto reštrukturalizáciu z hľadiska sociálneho čo najlepšie pripraviť a zrealizovať. To znamená, predvídanie je vždy to najlepšie. Ja viem, že je taká správa Serka, kde sa hovorí, čo treba spraviť v oblasti legislatívy. Vieme, že sú tam aj protivníci, ktorí hovoria, že komisia nemá e, prijať záverečné rozhodnutie, môže urobiť niekoľko odporúčaní však. A je to teda vec, na ktorej ešte musíme pracovať to znamená, že musíme podporovať tú oblasť predvídavosti. Vieme, že je tu ešte niekoľko ďalších zákonov, ktoré máme v oblasti konzultovania a informovania zamestnancov. Je v legislatívnom procese a ja si myslím, že musíme urobiť dobré vyhodnotenie a potom budeme mať znalosti o tom, že či máme zreformovať legislatívu aj v takomto rámci napríklad čo je konzultácia, čo je zosúladenie a podobne. Čiže je tu určite možnosť zlepšenia a môžeme sa zaoberať aj tým, či máme dosť nástrojov na to, aby sme vedeli predvídať reštrukturalizáciu a jej užitočnosť zatiaľ si nechcem dovoliť viacej hovoriť. Chcem počkať na výsledky posúdenia situácie a až potom by sme mohli prijať. Znovu sa vypol mikrofon, lutujem. Uh, Ďakujeme pekne. Teraz dostáva slovo uh, pani Tereska Kačia, ktorá zastupuje skupinu EPP a Výbor pre kultúru. Ďakujem, pani predsednička. Vážená pani dezignovaná komisárka, zase, že je tu dohoda, že uh, Komisia musí vytvoriť stimuly pre vytváranie pracovných miest a hospodársky rast. Je to jedna z ich priorít. Ako chcete prispieť k systému vzdelávania tak, aby sa vytváral hospodársky rast v Európe a ako chcete konkrétne ako komisárka prispieť k mobilite mladých ľudí, tiež k rozvoju ich zrušnosti a k ich zamestnateľnosti. Taktiež, čo sa týka programu roky mladí, to bolo nastavené práve na boj proti nezamestnanosti mladých. Do septembra 2014 iba dva členské štáty začali využívať tieto peniaze. V skutočnosti najhlavnejším problémom nie je dostupnosť peňazí, ale pomalé neefektívne využívanie týchto peniazí na úrovni členských štátov. Ako sa chcete postaviť tejto situácii, ako ju riešiť? Ďakujem. Ehm, Ďakujem veľmi pekne. Vzdelávanie, školstvo a trh práce sa musia navzájom prepojiť. To je naozaj veľmi dôležitá výzva, to musíme na tom silne popracovať a táto komisia chce sa tejto problematike venovať ešte hlbšie, než tomu bolo doteraz. A ja myslím, že je viac ako symbolické, že príprava na povolanie a vzdelávanie dospelých. To znamená, že tá správa, ktorá spravuje tieto e, problematiky sa presunula na generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť. Myslím si, že to je jasný signál, ktorý ukazuje, že vzdelanie súvisí so zamestnanosťou trhom práce a musíme na tom pracovať vieme, že asi sa stretneme s určitým odporom zo strany ľudí zodpovedných za vzdelávanie, ktorí budú hovoriť, že vzdelávanie je niečo iné, ale ja som presvedčená, že vzdelávanie dospelých a príprava na povolanie teda sú veci, ktoré majú byť prepojené s trhom práce. A tomuto sa budeme viac venovať. Um, iniciatíva mládeže, záruka mládeži, ako viete, to sú veci, cez ktoré sa čerpajú prostriedky a takto môžeme rýchlejšie e, predložiť operačné plány krajín. Taliansko, Francúzsko tak aj urobili. Myslím si, že Španielsko e, v tomto pracuje, ale má taký širší záber. A e, nesmieme zabúdať aj na to, že členské štáty ešte stále pracujú na tejto problematike Mali sme predchádzajúce rozpočtové obdobie, akčné programy v rámci neho a tieto ešte fungujú. To znamená, že sú tu určité toky, ktoré bežia, ale musíme sa postarať o to, aby rozpočet na nové obdobie bol efektívne využívaný. Nielen využívaný, ale aj dobre uplatnený na to, aby sme robili to, čo treba robiť, aby sme prišli so štrukturálnymi reformami a dali viac práce mladým ľuďom. Ďakujem pekne. E, ďalej nasleduje Maricha Rodriguez, ktorý zastupuje skupinu SAD. Toto vypočutie sa blíži ku koncu a pani Tyson potrebujeme od vás počuť e, jasné slova odhodlanosti. Všetci sme si istí tým, že nová Európska komisia bude súdená podľa aj schopnosti skutočne e, znižiť nezamestnanosť, nezamestnanosť mladých, e, skutočne znížiť mieru chudoby a chudoby detí a skutočne dostať pod kontrolu sociálny dumping. Z tohto dôvodu sa domnievam, že musíte bojovať e, za podpornú hospodárskú politiku, musíte bojovať za to, aby boli formulované jasnejšie sociálne ciele v stratégii 2020 v konkrétnych odporúčaniach členským štátom e, v priemyselnej politike a v investičnom balíčku a taktiež e, jasnejšie a silnejšie sociálne ciele e, v eurozóne. Teda chcem sa opýtať, aké podmienky chcete klásť pod predsedom najmä pánovi Katajnenovi a Dobrovskému, aby sa to podarilo splniť. Ďakujem som presvedčená o tom, že musíme pracovať s cieľom dosiahnuť konkrétne výsledky. Teda, potrebujeme také ciele, ktoré budú merateľné a musíme sa snažiť o to, aby naše politické rozhodnutia naozaj prinášali konkrétne výsledky. Jean-Claude Juncker vníma novú štruktúru tak, že bude prebiehať spolupráca medzi komisármi. Nebudeme e, pracovať izolovane, samostatne, jeden pre digitálny trh, jeden pre ekonomiku a tak ďalej. Nebudeme sa snažiť pracovať spolu a keď chceme napríklad poskytnúť pracovné miesta, to je cieľ, ktorý chce plniť každý jeden člen novej komisie. Ako to poňať prakticky nuž? musíme e, presne vedieť, e, aké programy sú spustené. Jedna z našich prvých úloh bude prispieť e, našou politikou k tomu, aby mladí ľudia získali prácu. Chceme, aby sa odvažovali začínať aj s podnikaním. Keď hovoríme o európskom semestri, o eurozóne, Stretnem sa s pánom Moskovičím, e, s jedným z podpredsedov, ktorý bude koordinovať našu prácu a všetci teraz spoločne sa budeme snažiť o to, aby boli vytvorené vhodné sociálne ukazovatele, aby mali aj skutočný dopad. Doposiaľ sa vnímali ako niečo druhoradé, ako niečo, čo môžeme zohľadniť, ale nič s tým ďalej nerobíme. Mm, teda sociálne ukazovatele budú súčasťou eh, prehlbenej analýzy eh, toho, čo sa doposiaľ urobilo a zapracujeme to potom do konkrétnych odporúčaní členským štátom. Myslím, že toto je eh, môj najhlavnejší prísľub, ktorý môžem od vás odísť. Rozhodne vás môžem ubezpečiť, že je tu zámer spolupracovať s členskými štátmi. Ja sa tomu rozhodne budem venovať. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Ferhagen, ktorá zastupuje e, skupinu EPP a zároveň aj výbor pre kultúru. Vážená pani e, dezignovaná komisárka, členské štáty, ktoré zaviedli duálny systém vzdelávania, majú spravidla e, nižšiu mieru nezamestnanosti mladých, aj keď to možno nie je vhodné na kopírovanie vo všetkých členských štátoch, a keďže sú tam rôzne osobitosti v systémoch vzdelávania, ako ste povedali, dokazuje to, že skorá spolupráca medzi podnikateľskou sférou a štátnym vzdelávaním môže prekonať e, nezamestnanosť mladých. Ako chcete lepšie prepojiť e, sektor vzdelávania a podnikania a či chcete presadzovať duálny systém vzdelávania ako najlepší model v EÚ? A druhá otázka sa týka vzdelávania dospelých. Aké sú vaše plány, ktoré sa týkajú neformálneho vzdelávania, napríklad e, v rámci rozpočtového programu RUFIK, ako chcete presadzovať vzdelávanie dospelých a tiež podporu soft skills, keďže ostatné zručnosti sú podporované zo sociálneho fondu najmä. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Systém duálneho vzdelávania sme už eh, dnes rozoberali. Je to nástroj, ktorý je veľmi eh, významný. Je to metóda, ktorá sa preukázala ako veľmi úspešná. Pomáha ľuďom dostať sa na trh práce, taktiež ich, eh, im poskytuje dobré kvalitné vzdelanie a taktiež to pomáha celkovo eh, trhu eh, práce. Ako ste povedali vy sama, sú rozdiely medzi situáciu v členských štátoch. Teda nie je to e, jednoznačne univerzálny systém hodný pre všetkých, ale môžeme sa rozhodne jeden od druhého učiť. Problém Erasmus je tiež dôležitý v tomto kontexte aj vzdelávania dospelých. Môžeme teda tieto prostriedky využiť na to, aby e, sa stretli zúčastnené strany z rôznych členských štátov, ako spolu pracovať pri e, vypracúvaní učebných osnov, e, ako napraviť e, slabšie stránky. A práve z tejto spolupráce, z tejto komunikácie sa môžeme potom ponaučiť. Členské štáty môžu potom vo väčšej miere inovovať. Peniaze, ktoré sú k dispozícii, sa musia investovať, pretože tu ide o investície nielen do súčasnosti, ale do budúcnosti musíme to lepšie prepojiť medzi členskými štátmi. Ja som rozhodne za tento druh vzdelávania. Už e, dlhodobo podporujeme tento model. Tie krajiny, ktoré ho nepoznajú, sa s ním musia oboznámiť a musíme prispôsobiť naše štruktúry tak, aby sme to mohli využiť. Čo sa týka vzdelávania dospelých, e, je tu o problém s nedostatkom iniciatívy. Máme e, rozpočtové prostriedky, ale peniaze sa nečerpajú. Príliš málo ľudí v tomto sektore sa venuje. Vzdelávanie dospelých máme cieľ 15% a zatiaľ sme na úrovni 10%. Musíme e, sa pozrieť, pozrieť na to, čo je príčinou. Musíme zvážiť, ako najlepšie motivovať členské štáty, aby mali dostupnejšie vzdelávanie e, dospelým, aby sa to naozaj využívalo v praxi. Ďakujem pekne. Teraz eh, má slovo pani Veronika Lope Fontány v mene EPP. Vy ste poslednou rečníčkou. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, pani Tajsen. Ako posledná vystupujúca za moju skupinu by som rada chcela verejne vyjadriť moju veľkú radosť z toho, že ste e, tak úspešne dnes vystúpili pred týmto fórom. E, súhlasím s vašimi myšlienkami, súhlasím s vašou angažovanosťou bojovať proti e, najviac e, e, ohrozeným, teda bojovať za e, najviac ohrozené skupiny na trhu práce, ale aj v spoločnosti ako taj, takej. A je dôležité, aby sme spolupracovali a spoločne plnili ciele stratégie EU 20 2020, aby sme sa stali spoločnosťou, ktorá je spravodlivejšia a udržateľnejšia, ako ste povedali už vo svojom úvodnom vystúpení. Osobitne ma teší to, že ste spomenuli aj európsky semester, že ste spomínali to, že európsky semester by mal byť sociálnejší a o to sme sa ako výbor aj snažili. No a zároveň je dôležité, aby sme spoločne znižovali nezamestnanosť, sociálne, sociálnu exklúziu a v tomto smere vám chcem položiť dve otázky, hoci ste na ne už odpovedali predtým. E, v každom prípade, aké opatrenia navrhujete preto, aby sme posilnili sociálny rozmer Európskej hospodárskej a menovej únie? No a po druhé, e, Európska charta e, práv osôb s nevyhodením ešte stále nie je potvrdená. V tomto smere je naozaj dôležité, aby sme ju posunuli ďalej. Aké sú vaše plány? Ďakujem. Dank u wel. vragen. Eh, um, eh, Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Zabezpečiť to, že európsky semester bude sociálnejší, e, nuž e, to je, to je to najmenej, čo môžeme spraviť treba povedať, že je naozaj veľmi dôležité, aby tento jasný signál vyslala celá komisia. Je dôležité, aby sme do celého procesu zapojili všetkých sociálnych aktérov. Je dôležité, aby sme častokrát e, e, neignorovali tú váhu, ktorú sociálni aktéry majú. Niekedy ich dávame tak na druhé miesto a je dôležité, aby sme e, pozorne sledovali každý konkrétny krok, ktorý je robený, aby sme dokázali identifikovať to, čo je pozitívne a aby sme dokázali čo najpodrobnejšie alebo najkonkrétnejšie odpovedať odporúčať konkrétnym krajinám konkrétne kroky, ktoré majú príjmať. Je dôležité, aby sme komunikovali veľmi úprimne o týchto odporúčaniach aj s jednotlivými sociálnymi aktérmi napríklad eh, pri tvorbe spoločného programu zamestnanosti a tvorby zamestnanosti je dôležité, aby sme aj v konkrétnych odporúčaniach pre krajiny eh, zohľadňovali reakcie a pohľady sociálnych aktérov. Je dôležité samozrejme, aby členské štáty mali zodpovedné a udržateľné rozpočty a dôležité je, aby tu bola aj e, účinnejšia, e, účinnejšie zapájanie všetkých zapojených strán do tohoto procesu, ale je dôležité, aby sme sa od seba dokázali navzájom aj učiť. A čo sa týka osôb so znevýhodnením, vy žiadate špecifickú legislatívu v tomto smere. E, sú tu tri prvky ktoré prichádzajú do úvahy. V prvom rade máme tu už aj vlastne európsku iniciatívu, e, teda občianskú iniciatívu, ktorá vlastne vznikla ešte skôr, ako to bolo konštituované. Parlament to zobral veľmi vážne, túto tému. Zaslali sme listy predsedovi komisie a žiadali sme, aby komisia konala v tomto smere. Pripravuje sa už e, v tomto smere konkrétny návrh, konkrétny krok a ja si myslím, že môžem e, povedať, že tomuto budeme pripisovať rozhodne prioritu. A keď budeme mať konkrétny legislatívny návrh, tak budete prvý, koho oslovíme, tak aby sme mohli s vami diskutovať o tom a aby sme hovorili o dostupnosti, o prístupnosti služieb inštitúcií a pracovných miest pre osoby so znevýhodnením, tak aby takéto osoby dostali e, za čo najnižšie sumy mať prístup k čo najlepším službám a tovarom a najmä k inovatívnym technológiám, ktoré môžu uľahčovať život. Je dôležité, aby sme vytvorili väčšiu mieru inovácií a vytvorili väčšiu kapacitu pre inovácie pre túto špecifickú skupinu osôb. Ďakujem veľmi pekne, chcem poďakovať všetkým poslancom, poslankyniam tohoto výboru, nielen nášho výboru, ale ostatných výborov, ktoré boli eh, prítomní, ktorí pripravili a formulovali otázky všetkým tým, ktorí boli e, veľmi aktívni. Tie otázky boli naozaj veľmi zaujímavé, tak ako boli predložené pani Tyson. Teraz by som rada e, vyzvala pani dezignovanú komisárku, aby e, stručne vystúpila na záver svojho vystúpenia, 4-5 minút, a prípadne aby reagovala na všetky tie veci, ktoré nestihla dopovedať, eh, keď vám boli položené komplikované otázky, ktoré bolo treba eh, spomenúť, alebo na ktoré bolo treba odpovedať len v tých dvoch minútach, ktoré ste mali vyhradené. Takže, pani Tyson, nech sa páči, máte priestor, aby ste teraz eh, ukončili vaše vystúpenie a ukončili